Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegovia, dámy a páni, dovolte, aby som uh, začal uh, zasadnutie výboru ITRE a začneme prijatím programu a program je v spise MEP. Chcete niečo zmeniť uh, v našom programe? Nie. Oznámenia predsedajúceho 3 konferencia LIBE o ochrane súkromia online, posilnení bezpečnosti IT a autonómie EÚ v oblasti IT, e, na ktorej sa podiela aj ITRE, sa uskutoční v Bruseli 8. až 9. decembra 2015 a všetci členovia výboru ITRE, ktorí majú záujem, sú srdečne pozvaní. Takže Ide tu o ochranu súkromia online. Druhé oznámenie. Komisár Moedas príde na zasadnutie e, výboru pre kontrolu rozpočtu vo štvrtok 3. decembra od 3. popoludní a toto stretnutie sa uskutoční Valtiero Spinelli 5G3 tu prebehne výmena názorov, ktoré sa budú týkať schválenia rozpočtu 2014 pre Európsku komisiu. No a komisár Moedas je zodpovedný za inovácie, výskum a patrí do pôsobnosti nášho výboru tiež. A oznámenie číslo 3. Zasadnutie výboru ITRE v útorok, zajtra, 1. decembra sa začne o 10. A pred týmto hlavným zasadnutím sa uskutoční zasadnutie koordinátorov od 9. do 10. To je všetko. Ak máte nejaké ďalšie oznámenia alebo otázky, nech sa páči. Pán Danika. Ďakujem, pán predseda chcem vás požiadať o podporu. Mm, jednej otázky v programe. Je to naliehavá otázka, ktorú sme poslali s pánom Karincom 21. októbra tohto roku komisii a komisia doteraz neposkytla nejakú odpoveď na túto otázku, ktorá sa týkala ETS a je to naliehavá otázka a preto vás žiadam, aby ste to dali do programu. Je to e, žiadosť v mojom mete a e, v mene pána Karinca, ktorý tu žiaľ teraz nie je. Ďakujem. Pán kolega? Lehota na odpoveď e, z perspektívy parlamentu bola 16. novembra. To znamená pred desiatimi dňami. Ale Žiaľ, táto lehota nie je pre komisiu záväzná, pretože toto je e, naša záležitosť interná. A komisár Kanete mm, nás informoval, že táto informácia a odpoveď je už finalizovaná a v krátkom čase bude odoslaná parlamentu. Takže ak nedostaneme odpoveď do konca tohto týždňa, tak začiatkom budúceho týždňa sa môžeme potom rozhodnúť a tento bod dáme do najbližšieho programu, pretože naša odpoveď v takomto prípade je eh, zaradiť osobitný bod, bod ETS a to dáme ešte pred Vianocami. Budeme mať spoločné zasadnutie ešte pred Vianocami, takže nezabudeme na to, aby sme to dali tam potom do programu. Ak nedostaneme e, odpoveď na sekretariát výboru do konca tohto týždňa, Pán komisár Kanete povedal, že tá odpoveď príde v krátkom čase. Ale ďakujem za vaše vystúpenie. Ešte niekto? Nie, nikto sa nehlási. Tak poďme k bodu číslo 4. A to je konkurencieschopnosť európskeho železničného dopravného priemyslu. A myslím, že všetci vieme, aké dôležité je posilniť e, konkurencieschopnosť. Máme tu aj e, expertov a je to začiatok e, práce komisi- tohto výboru na ústnej otázke a uznesení. Takže dovolte mi privítať rečníkov. Chcem sa vám obidvom poďakovať za to, že ste prišli na naše zasadnutie. To je veľmi dôležité. Dovolte mi tiež oznámiť, že každý rečník e, bude mať e, krátku prezentáciu a bolo by dobré, keby ste sa obmedzili na 10 minút maximálne. A tu budete mať možnosť sledovať čas na tejto obrazovke. No a potom budeme mať veľmi zaujímavú diskusiu po vašej prezentácii. Takže dovolte mi začať pánom Filipom Citroenom. Ste Francúz? Citroen? Dobre. Generálny riaditeľ UNIFE. Viem Európska asociácia. Ale viete čo? Napadlo mi, mohli by ste nám povedať niečo o sebe. Nemám tu váš životopis a určite by bolo zaujímavé dozvedieť sa o vás viac. Možno máte prsty aj v priemysle Citroën. A možno ste úzko prepojení aj na spoločnosť Citroën, keď už nosíte jej meno. Nech sa páči. Takže niekoľko slov k vám. Som, som vnúkom zakladateľa podniku Citroën, ale tu som teraz v mene železničných spoločností. Takže už takmer 25 rokov pracujem v odvetví železničnej dopravy. Taktiež som pracoval na, trval, na stálom zastúpení v Bruseli, e, spolupracoval som s našim ministrom dopravy, potom som niekoľko rokov pracoval v RATP, čo je dopravný podnik, e, alebo teda verejná doprava v Paríži. Potom som bol e, riaditeľom pre stratégie v SNCF, čo je železničná spoločnosť. Potom som bol riaditeľom e, podniku, ktorá sa volala Sistra. Je dosť známa, tá je teda tiež železničná firma. Potom som sa pridal do Unife, čiže to sú tí tak povedia tzv. rail manufacturers, čiže e, firmy, ktoré budujú vlaky a infraštruktúru. Takže toľko v stručnosti k môjmu životopisu. Euh, Pán predseda, Čiže na úvod budem hovoriť chvíľu po francúzsky. Chcem sa poďakovať výboru v ITRE za to, že ma pozvalo na túto výmenu názorov Taktiež by som sa chcel poďakovať e, pani poslankyni Martine Werner a všetkým ostatným poslancom, ktorí sú tu prítomní, ale mimoriadne konkrétne teda pani Werner, ktorá pracuje na uznesení o konkurencieschopnosti Európskeho železničného zásobovacieho obdobia. Ďakujem za pozvanie. Ak dovolíte, e, pred chvíľou som hovoril, teda poviem pár slov o tom, čo je dôležitné odvetvie. No a ak dovolíte, keďže priesvedky sú v angličtine, prejdem do angličtiny. Poviem vám viac o našom priemysle, o výzvach, ktorým musíme stále častejšie čeliť. Takže prvá otázka. Čo je vlastne náš priemysel, dodávateľský priemysel? Ako viete, my na jednej strane máme zákazníkov, máme tu prevádzkovateľov a na druhej strane máme dodávateľov. A sila nášho priemyslu spočíva v množstve a rôznorodosti e, spoločnosti a firiem. A tu sú e, dodávateľia vozového parku, e, dodávateľia signalizácie, a takisto sú tu veľmi dôležité inžinierské, návrárske, dizajnerské spoločnosti a e, veľmi dôleží tá je infraštruktúra, máme tu teda rôzne veľké podniky, rovno ako automobilový priemysel. E, máme subdodávateľov, máme e, rôzne klastre podnikov, malých podnikov a máme tisícky malých stredných podnikov. To je určite pre vás zaujímavé. A takisto sme veľmi variabilný e, sektor, pokiaľ ide o geografické rozloženie, povedzme Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Polsko, Česká republika majú veľmi silnú historicky danú priemyselnú základňu vo železničnej výrobe a mm, prečo je to strategický sektor? rokovania konferencie COP21 sa dnes oficiálne začínajú v Paríži a dovolte mi pripomenúť, že my vlastne poskytujeme environmentálne najpriaznivejší mod dopravy, ale náš priemysel je strategicky dôležitý pre celý európsky um, priestor pre celú európsku ekonomiku. A prečo? Už aj preto, že sme obrovským zamestnávateľom, zamestnávame takmer 400 tisíc ľudí v celej Európe. Potom sme inovatívnym priemyslom, súčasne e, vy nakladáme veľkú časť e, ročného obratu na výskum a vývoj a takisto eh, inovujeme do eh, vysokorýchlostných vlakov ERTMS, čo je Európsky železničný eh, systém riadenia dopravy a takisto investujeme do automatizovaných metrosystémov. No a po tretie sme svetovým lídrom my vlastne máme absolútny predaj 47 miliárd a e, dodnes e, vlastne máme podiel 46 na trhu e, železničných výrobkov vo svete. A Takisto je to samozrejme náš priemysel, ktorý musí reagovať na výzvy na globálnom trhu a tie sú stále zložitejšie dobrou správou je, že naďalej máme mnohé príležitosti podnikania a vzhľadom na globálne megatrendy, ako je rastúca urbanizácia, nedostatok energií, environmentálne obavy, e, náš trh bude pravdepodobne rásť o 2,7 ročne v nasledujúcich piatich rokoch a to je napriek e, istej ekonomickej neistote. A e, hlavným konkurentom sú Latinská Severná Amerika, a e, Tichomorská Ázia, ale to je zároveň aj príležitosť a výzva pre európsky priemysel a pre našich medzinárodných, medzinárodné firmy. A stále veľkou a rastúcou výzvou je prístup na medzinárodný trh. Komisárka Bienkovská počas e, oficiálneho vypočutia v Európskom parlamente minulý rok v októbri povedala, že európska ekonomika e, potrebuje prístup na trh, na európsky aj globálny. Ale e, tu treba povedať, že kľúčové trhy kde má európsky železničný priemysel významné zastúpenie, e, sa vlastne stávajú stále, alebo stávajú veľké prekážky. Takže inými slovami, e, ten trh, ktorý je otvorený európskemu železničnému dodavateľskému trhu, predstavil len 67 celkových e, trhov a navyše zaznamenávame pokles e, prístupu na trh v Číne, Japonsku a v Koreji. No, ako vysvetliť túto situáciu? Mnohé krajiny uplatňujú rôzne ochranné opatrenia, chcú podporiť domáci priemysel a chrániť ho a preto európske podniky často nemajú rovnaké podmienky a rovnaký prístup ako domáce e, podniky. A toto je veľmi dôležitá téma aj v rokovaniach s Japonskom o e, FTA dohode. A ďalším e, dôležitým príkladom je čínsky železničný trh, kde takisto dramaticky klesá e, prístup na tento trh. A keď sa pozrieme teraz na ďalší slajd, pozrieme sa na to, čo sa deje v Ázii, aké sú tu hrozby a rizika. Toto je naozaj zásadný moment, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť z Ázie, najmä Japonska a Číny, je naozaj náramná. Štúdia generálneho reťazstva pre podnikanie, e, ktorá sa venovala tomuto sektoru, to zúraznila v roku 2013, no a tá situácia je ešte teraz intenzívnejšia. Pokiaľ ide o čínsku konkurencieschopnosť. Mnohí z vás ste asi počuli o tom, čo sa stalo pred pár týždňami. Došlo k zlúčeniu dvoch najväčších svetových výrobcov um, železničných podnikov CNR a CSR Corporation, ktoré uh, spolu teraz predstavujú uh, hodnotu 31 miliárd e, amerických dolarov za predaj v roku 2017 a toto je teda naj, najväčší, alebo teda najväčší budovať, výrobca vlakov na svete. Tá, tá firma sa teraz volá CRRC. Čiže zatiaľ sa čínsky výrobcovia sústredovali najmä na čínsky trh, ale v tejto chvíli sa ich pozornosť obratila e, na celý svet a rozširujú sa naozaj globálne. Už sú prítomní v Afrike, Latinskej Amerike, v Turecku. E, práve vstúpili na americký trh poprvýkrát a ich ďalším cieľom je zjavne európsky trh. No a môžem teraz uvieť príklad rokovaní novej linky medzi Budapešťou a Belehradom, ktorú čoskoro vystávajú práve Číňania. No a v neposlednom rade by som chcel povedať, že väčšina zmluv, ktoré získali čínsky dodávateľia, zahrania významné aj štátom podporované investičné programy a finančné záruky, ktoré im umožňujú e, ďalej rozširovať e, investície a rozhodovať sa e, o situácii na železničnom trhu, pričom ich rizika sa týmto znižujú. No a v tomto duchu čínsky poskytovať čínsky dodávateľa jednoznačne benefitujú z konkurenčných výhod, keďže sú schopní poskytnúť, a to za pomoci najväčších čínskych finančných inštitúcií, vynikajúce podmienky financovania, ktoré si Európania nemôžu dovoliť a aj z legálneho hľadiska, pretože títo sú viazaní disciplínou pravidel OECD a Čína týmito podnikami e, zaviazaná nie je, čiže toto vedie k neferovej konkurenceschopnosti a preto vyzývame komisiu a parlament a radu, aby sa tomuto venovala. Európsky e, parlament e, sa na základe iniciatívy spravodajkyne Martiny Werner venuje uzneseniu o konkurencieschopnosti. No a čo dúfame, že k čomu sa dopracujú európske inštitúcie? Existuje európska stratégia pre výrobu t- e, automobilov či lodí. E, zaznamenali sme tri základné piliere, ktoré by podľa nás mohli byť e, základmi stratégie pre konkurencieschopnosť. Máme tu na, tom, na tejto presvedke v prvom rade posilnenie ponuky, aby teda európsky poskytovateľe mohli vyrábať naďalej najlepšie produkty na svetovom trhu. EÚ môže zohráva dôležitú úlohu tým, že bude podporovať výskum a vývoj, najmä v rámci Horizontu 2020 štrukturálnych fondov. Toto vďaka práve výboru ITRE je teraz realitou. Potom tu máme podporu v oblasti výskuma a vývoja pre malé a stredné podniky a taktiež by som chcel povedať, eh, že vďaka týmto prostriedkom je možné taktiež zlepšiť eh, zručnosti na trhu. Druhá vec, zlepšiť európske obchodné prostredie a medzinárodné obchodné prostredie, aby dodávateľia mohli neustále vyrábať a predávať výrobky na, v najlepších, za najlepších možných podmienok. balíček, ktorý čo skoro bude, ten štvrtý železničný balíček, ktorý bude čo skoro prijatý, je veľmi dôležitý pre dodávateľov No a my si myslíme, že EÚ môže zohrávať naozaj dôležitú úlohu e, v tom, aby posilnila možnosti podnikateľov, priemyselníkov, aby títo exportovali. Hovorím o TTIP, o zmluve medzi EÚ a Japonskom, či o investičnej dohode medzi EÚ a Čínou. Vieme, že môžeme počítať s podporou Európskeho parlamentu v týchto veľmi citlivých rokovaniach. Taktiež je to otázka stimulácie dopytu v EÚ a na celom svete, aby sme sa ubezpečili, že existuje teda dopyt pre naše výrobky a e, sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s európskymi inštitúciami a EIB, aby sme sa ubezpečili, že nový európsky e, Fond pre strategické investície taktiež bude stimulovať e, projekty v oblasti železničnej dopravy. Oveľa viac detajlov, podrobností o našich konkrétnych návrhoch nájdete v dokumente, ktorý ste dnes dostali k dispozícii. A sme samozrejme k vašej, sme k dispozícii pre ďalšie otázky. Mm, ešte raz by som sa vám chcel poďakovať, pán predseda, aj celému výboru ITRE za to, že ste ma pozvali. Chcem sa poďakovať tiež pani poslankyni Verne za prácu, ktorú odvádza na tomto dokumente, ktorý, ako vidíte, je pre železničný priemysel mimoriadne dôležitý. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán generálny riaditeľ, vážený pán Filip Citroen za váš veľmi, za váš veľmi dôležitý prejav. V tejto chvíli dám slovo druhému rečníkovi, pánovi Žánovi Verierovi. Taktiež by som vás e, na úvod poprosil, aby ste nám o sebe povedali pár slov. Nech sa páči. Máte slovo. Vážený pán predseda, pani Werner, vážení páni poslanci, pani poslankyne, dámy a páni, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za eh, to, že ste ma medzi vás pozvali, že mám možnosť eh, pred vami hovoriť. Som, je mi cťou, som francúz, narodil som sa na severe Francúzska. No a najprv som kariéru eh, svoju rozvíjal najprv Siemense v Nemecku, následne vo Francúzsku a to v troch oblastiach. Oblasť e, priemyselného automatizmu, potom energetika. No posledných 10 rokov pracujem v oblasti dopravy, bol som generálnym riaditeľom e, e Siemens Mobility vo Francúzsku, no a v roku 2008 som spustil svoju druhú profesionálnu kariéru, tak povediať, a som teraz poradca e, pre schopnosť i trans. Nachádza sa pri Kále, zameriavame sa na pozemnú dopravu, ale najmä na železnice. No a vy ste ma sem pozvali ako hovorcu siete ERSI, čo znamená European Railways Cluster Initiative, čo je sieť, ktorá bola vytvorená na základe požiadavky e-trans. No a teraz vám už začneme merať čas. Eh, vidíte na mape, túto sieť sme vytvorili po etapách a po rokoch. Teraz nás je 10 účastníkov z viacerých krajín, ktorí hovoria viacerými jazykmi. Nie je to samozrejme vždy jednoduché. A snažili sme sa zhromaždiť entity viacerých krajín, ktoré majú podobnú aktivitu. Ako viete veľmi dobre, nikto nie je nikdy rovnaký. Môžeme mať spoločné e, misie, spoločné vášne či záujmy, ale niečo nás môže aj rozlišovať. A viacej by som sa vrátil k termínu klaster. Tento termín sa veľmi používa hlavne v Bruseli, ale ak súhlasíte, ja by som sa k tejto definícii e, vrátil. E, klaster. V, v 90. roku sme mali e, teda business school, e, sme mali e, obchodnú školu. Ide o skupinu firiem alebo inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v rovnakej oblasti, zamestnávateľskej oblasti a ktoré sú navzájom prepojené a navzájom sú od seba závislé a poskytujú rôzne služby je to samozrejme veľmi všeobecná definícia, ale podľa mňa sú tam tri kľúčové slova, región alebo územie. A to je veľmi dôležité. E, územie má svoju históriu, svoju kultúru, je tam určitá blízkosť, geografická aj kultúrna. A táto blízkosť má významnú hodnotu aj v čase internetu. Druhé kľúčové slovo podľa mňa je vzájomná závislosť klastry eh, sa prejavuje rôznymi spôsobmi a všetci zúčastnení sú rôzne prepojení. Môže to byť eh, len jednotný, eh, jednoduchý vzťah dodávateľ-klient, ale môže to byť vzťah zdieľania skúseností a veľmi často to súvisí s partnerstvami v rozvoji, vo výskume a vo vývoji. Viaceré regionálne a národné politiky v Európe e, sa rozbehli v tomto zmysle. Niekoľko príkladov Taliansku e, distrikty majú e, takéto tradíciu, organizujú sa okolo MSP a vytvárajú tematické národné klastre. V Nemecku vznikli pôvodne základné klástre, teraz sa rozvíjajú ďalej a je tam 15 top klástrov, špicenkláster po nemecky, vo Francúzsku sú to tzv. E, poli konkurencie schopnosti. Viacej ako 10 rokov táto politika konkurencie schopnosti sa rozvíja, dochádza k výmenám a vzťahom medzi rôznymi sektormi. V Španielsku od roku 2007 je program AEIS, kde sú významné klastre, hlavne v Baskicku a v Katalánsku. Pán predseda, ja som bol aj vo Varšave a v roku 2013 nám kompetentný e, minister vysvetloval, akým spôsobom rozvíjajú politiku klástrov v Švédsku pod vplyvom Kristiana Ketlsa, ktorý je mm, žiakom e, významného významné osobnosti tejto oblasti e, tiež rozvinul klástre. A keď vychádzame z klástrov, tak sme sa snažili nájsť ľudí, ktorí sú nám podobní a podobajú sa nám predovšetkým v tom, že by sme spustili e, projekty spolupráce vo výskume a vývoji Často používam porovnanie chemickej reakcie v katalizátori. V tejto chemickej reakcii katalizátor sa nezúčastňuje reakcie, a, ale bez neho táto reakcia sa nespustí. A presne takto funguje aj klaster. Musíme združiť istým spôsobom určitý počet ľudí, ktorí, e, ktorí majú spoločné záujmy. Snažíme sa MSP e, sprevádzať na ich ceste k dozrievaniu, či už pre e, dodávateľov, ale aj v štádiu rozvoja projektov a tak ďalej aby mohli rozvinúť skutočnú výskumnú a vedeckú činnosť. A snažíme sa tiež dosiahnuť to, aby e, tieto výskumné projekty prinášali aj výsledky a aby sa to pretavilo do praxe na trhu novými výrobkami a teda nie sme len nejaký klub partnerov, ale máme aj prispievať takýmto spôsobom k ekonomickému rastu. To je náš cieľ. Keď sa pozrieme na typovú prezentáciu e, klástrov, vidíte, že podstata 42% to je ten priemer, to sú malé a stredné firmy. Prečo je to naša priorita? Nie je to len počet, ale je to aj potreba. Tieto firmy potrebujú našu pomoc vzhľadom na to, že na jednej strane sú krehké, ale na druhej veľmi flexibilné. Veľmi často sú to veľmi inovatívne, flexibilné firmy. A veľmi rýchlo sme sa presvedčili, že naša práca v Európe bude užitočná len vtedy, keď budeme navzájom spolupracovať. A toto presvedčenie nás viedlo k tomu, že prináša aj skutočnú pridanú hodnotu, keď sme teda sme vytvorili akýsi sprostredkovací alebo interklaster, aby sme priniesli aj nové skúsenosti, vedomosti, možnosti, aby e, sme k rovnakej téme mali pohľad aj iných národov a kultúr, napríklad v železničných technológiách, kde prístup môže byť od krajiny k Ukrajine iný, ale to vlastne aj obohacuje prácu klástra. Často si vymeniame dobré skúsenosti v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, postupov, výrobných postupov, prípravy projektov. Spolu pripravujeme európske projekty vzhľadom na to, že máme základňu partnerov, ktorí si navzájom dôverujú a spolu tiež chceme realizovať aktivity na zacielených trhoch, jednak pre MSP v Európe, ale aj mimo nej. A v železničnej oblasti sme toho názoru, že prinášame pridanú hodnotu. A trošku do minulosti sa vrátim. E, železničný priemysel bol vždy strategickým. Každý členský štát si ho vybudoval a celok tejto pridanej hodnoty sa vytvára tým, že sa spracúva na úvod prvotná základná surovina a potom sa spracúva, až sa dostaneme k finálnemu výrobku. Najprv sa to robilo na národnej úrovni, potom prišla Európa a ten trh sa postupne otvoril. Ešte nie je úplne otvorený, sú tam určité mm, blokády, ale otvára sa a vy to viete lepšie ako ja, že v železničnej doprave došlo k mnohým fúziám, akvizíciám a tým sa otvorili aj veľké možnosti pre veľkých šampiónov železničného priemyslu, aj, ale len pre niekoľko MSP, väčšinou pre veľkých aktérov a preto je tu ďalšia výzva. Veľkí výrobcovia samozrejme investovali v krajinách silný, so silným ekonomickým rastom. Tam eh, vytvorili pridanú hodnotu a ju našli, našli tam aj skúsenosti. A Filip to tiež pripomenul, investori hlavne z Ázie prišli do Európy, pretože aj tu nahľadali eh, tie schopnosti, vedomosti a skúsenosti. Tie národné siete majú teraz, eh, je tu riziko, že budú akési oddelené, nebudú prepojené. A ak by sme chceli uchovať technologické líderstvo v tomto sektore a vychádzajúc aj e, zo siete e, inovatívnych a silných MSP, tak musíme byť veľmi výkonní. A tu vstupuje do hry ten interklaster so všetkými schopnosťami a možnosťami. Sú tu veľké výzvy pred nami. Možno budem hovoriť príliš priamo či otvorene, ale veľké výzvy európskeho charakteru ako rámcové programy či e, e, podobne sú takmer nepriateľné pre, e, neprístupné pre MSP a každý členský štát robí nejaký zoznam MSP, ktoré sa mohli zúčastniť a keď sa na to pozrieme detailne, tak sú tam obvykle konzultanti a len málo kedy MSP. Proces je formálny, náročný, finančne e, dlho trvá a ťažko prístupný. Ale sú tu aj dobré správy. Shift Rail, to je tá novinka, spolupracovali sme, spolupracovali sme s viacerými aktérmi, aby sme vybudovali taký zoznam MSP v Európe a my zastupujeme asi tisícku z nich a viacej ako stovka z nich sú schopné teraz e, pridávať e, prinášať pridanú hodnotu aj v rámci európskych projektov. O niekoľko týždňov očakávame nové tendre v rámci tohto projektu. Ďalšia dobrá správa. Politika klasov v Európe, áno, už funguje. To je dobrá správa. Keď sa pozrieme na aktivity v oblasti európskej politiky klástrov, tak je veľa štúdí, benchmarkov, značiek, e, ako najlepšie skúsenosti a tak ďalej, ale málo je projektov, ktoré sú určené na financovanie určitých konkrétnych projektov. Niekoľko príkladov. Tender Cosme Cluster. Idem trochu rýchlejšie. Išlo asi o 60 návrhov a 190 tisíc eur. Je tam asi 5, 6 či 7 partnerov na 5 rokov, ale Nemáme to zatiaľ na dostatočnej výške, ale počítam aj s vami, aby ste nám pomohli. Potom ďalšie projekty MSP, ale tie postupy sú stále zložité administratívne a teda pre MSP zložité. Niekoľko argumentov uznať tú pridanú hodnotu organizácií a teda je potreba e, vytvárať takéto klastre a interklastre Členské štáty potrebujú udržateľnú dlhodobú politiku klástrov, nevždy je tomu tak, a postupovať tak, aby režim štátnych subvencií mohol byť použitý v prípade, keď je to potrebné, v prípade napríklad služieb verejného záujmu a tiež dohľadať na to, aby pravidlá, ktoré sa týkajú 20 financovania z európskych fondov určené pre MSP, aby sa týchto 20 naozaj rešpektovalo a to si vyžaduje veľmi serióznu kontrolu a potom hlavne znížiť zložitosť a administratívnu záťaž celého postupu. Teraz preskočím do Nemčiny. Bedanken. Sa poďakovať e, niekoľkými slovami. A chcem spomenúť e, niekoľko víziev, niekoľko posolstiev, a všetci samozrejme sme prístupní k ďalším krokom a takisto som pripravený odpovedať v diskusii. Ďakujem. Ďakujem. Verier. Ďakujem. Uh, for... Pán Verier za naozaj veľmi zaujímavé informácie za to, čo ste povedali na úvod našej diskusie. Samozrejme, to, že ste zmenili jazyk, e, ktorým sa k nám prihovárate, neznamená, že dostanete ďalších 10 minút na prejav, ale každopádne chcel som len reagovať na to, že ste na záver prejavu prešli do Nemčiny. Naša spravodajkynia pani Martina Werner, e, chcel by som vás požiadať, budú ma stačiť 3 minúty? Tak 3,5 minúty, nech sa páči, máte slovo. Ja, e, sehr geehrter Vorsitzender. Vážený pán predsedajúci, pán Citroen, pán Verier, kolegyne, kolegovia, som veľmi rada, že máme príležitosť hovoriť o téme železničná doprava, železničný priemysel a som veľmi rada, že tu máme týchto dvoch expertov a môžeme si urobiť obraz, kde sú veľké výzvy pre železničný priemysel. Takže ešte raz za to vďaka, že ste medzi nás prišli. Minulý týždeň sme mali podobnú tému, hovorili sme o kríze ocelového priemyslu, mali sme e, diskusiu k tomu a to určite súvisí s dnešnou témou aj v oblasti železníc, aj v oblasti železničnej dopravy. Eh, je problém s konkurenciou z Číny. To v nás vyvoláva obavy. V roku 2002 prišiel prvý moderný eh, metro vlak eh, z Číny a dnes je to každý druhý metro vlak. V tomto roku sa zlúčili dva veľké čínske podniky a vznikol najväčší koncern na svete, ktorý je navyše podporovaný čínskym štátom, má obrovské investície, štátnu podporu z toho profituje a to zároveň pri veľmi veľkom e, trhovom podieli, takže tento čínsky výrobca e, naozaj e, sa dostal do popredia. A tu e, v Európe 400 tisíc pracovných miest je vytvorených v železničnom e, dopravnom priemysle a výrobnom priemysle. Aj preto je veľmi dôležité toto uznesenie, ktoré sa venuje branži, ktorá je často v tieni železničnej dopravy, pretože často, keď hovoríme o železniciach, máme na mysli predovšetkým dopravu, ale je tu aj priemysel, výrobný priemysel a zdravý železničný priemysel je základom európskeho hospodárstva, rastu a mobility. A tak ako aj v oceliarskom priemysle ide aj o e, ďalšie výzvy a opatrenia a e, preto je potrebné hovoriť o podpore tohto priemyslu. Niekoľko kľúčových e, slov. E, Horizon 2020, to ste spomenuli obidvaja, podpora inovácií, e, možno aj téma digitalizácia, aké možnosti e, sú tu poskytnuté pre železnice a ďalej internacionalizácia, lepší prístup na trh, jednoduchší prístup k financiám, takisto nedostatok odborníkov a e, veľká politická pozornosť tejto branži a v neposlednom rade, a to je veľmi dôležité, e, rovnaké normy na európskom trhu. Dnes sme mali príležitosť eh, získať eh, dojem a celkový obraz o tejto branži a môžeme si teraz klásť otázky, ako Európska únia, ako my môžeme prispieť k tomu, aby bol tento sektor ešte inovatívnejší a tu treba takisto podporiť malé stredné podniky. Klastre to je veľmi dobrý príklad toho, ako toto všetko zrealizovať. A ešte jedno upozornenie na toto uznesenie mm, a ďalší plán práce. Do januára má byť pripravený preklad a potom 22. januára opäť v tomto výbore budeme diskutovať a lehota 25. február na predkladanie pozmenujúcich návrhov a hlasovanie tu 7. apríla. Ak máte ešte nejaké otázky, nech sa páči, veľmi rada odpoviem, ale myslím si, že treba využiť predovšetkým príležitosť položiť otázky našim hostom. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Ako ste povedali, je to ústna otázka a potom bude následovať uznesenie Čiže naozaj diskusia je veľmi dôležitá. Pani Françoise Grostet, ktorá je tu na miesto pani Morano, v mene EPP, nech sa páči. No, efektívmo. Ďakujem, pán predseda. Áno, tým, že tu nie je pani Morano, ktorá je tieňovým za EPP a nie je tu ani náš koordinátor, pán Karinš, tak ja mám tu čas vystúpiť v tejto diskusii a chcela by som poďakovať dvom rečníkom, bolo to naozaj nesmierne zaujímavé a ukazujú nám, ako je naliehavé, aby sme urobili niečo v prípade na úrovni EÚ, aby sme pomohli železničnej doprave a priemyslu a ďakujem spravodajkyni za jej prácu a my ju samozrejme podporíme pri hľadaní podpory pre priemysel, ktorý zažíva zložité obdobie, pretože jeho konkurencie schopnosť sa znižuje, pretože tá konkurencia na medzinárodnej úrovni sa zvyšuje, ako ste nám to vysvetli, vysvetlil to aj pán Citroel. Pochopili sme, že Ázia postupne Európu predbieha jednak ako hlavný trh železničnej infraštruktúry a to je veľmi znepokojivé. A ako dvaja rečníci vysvetlili, aj spravodajkyňa železničný priemysel je absolútne strategickým sektorom. Hovorilo sa o 400 tisícoch zamestnaných v Európe a predstavuje, je to pre väčšinu európskych štátov veľmi dôležitý sektor, veľmi diverzifikovaný a je to taká veľmi významná sieť nielen dodávateľov veľkých priemyselných firiem, ale sú tam aj MSP, ktorí sú dodávateľia, dodávateľia infraštruktúry, ktorí sú špecializovaní, aj oni sú MSP. A tiež vieme, aj nám to tu vysvetlili, je silný dopyt v tejto oblasti, nie len na európskej, ale aj na celosvetovej úrovni a Európa si jednoducho musí uchovať svoje miesto a nie len to, musí vydobiť ešte významnejší post na medzinárodnej scéne, na medzinárodnom trhu, či už v Amerike, v Afrike alebo na Blízkom východe. Takže vidíme tie obrovské výzvy, ktoré stoja pred nami. Pani Werner nám povedala, mali sme rozpravu o kríze v oceliarskom priemysle a toto je dobrý spôsob, ako odpovedať na takúto krízu tým, že podporíme aj železničný priemysel a preto je dôležité, aby sme vyvinuli úsilie a obraciam sa teraz na Európsku komisiu, pretože je nevyhnutné, aby konala seriózne a rozhodne, aby sme umožnili tomuto priemyslu eh, viesť eh, hospodárskú súťaž podľa platných pravidel, treba to urobiť veľmi rýchlo. Nestačí len rozprávať, treba aj konať, treba zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre európsku železničnú dopravu a priemysel, aby tento mohol dobiť aj ďalšie trhy mm, vo svete. My musíme byť naďalej e, významným šampiónom železničnej oblasti a ako pán Verby správne vysvetlil, zároveň musíme uľahčiť prístup na, k tomuto trhu našim MSP, takže európska odpoveď musí byť dvojaká, jednak inovácie, výskum, vývoj cestou klástrov, ako nám tu bolo povedané, nástojiť na pridanej hodnote nášho priemyslu a zároveň využívanie našich nástrojov obchodnej ochrany a pravidiel a tieto pravidlá ale nesmú byť naivné pri udelovaní tendrov a verejných zákaziek, či už pre veľkých alebo pri MSP. Uloh, uľahčiť výmenu skúseností, a tiež uh, umožniť vzdelávanie zamestnancov v tomto veľmi špecifickom sektore. Európa jednoducho nemôže ponechať tento sektor uh, na svoj osud. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, tieňový spravodajca za ALDE, pán Rikve. Ďakujem. Aké sú e, plusy aj minusy tejto situácie, alebo aké sú ťažkosti a problémy železničného sektoru, je tá štruktúra na horizontálnej úrovni, to je ten problém. v hospodárskej súťaži, či už v Európe alebo medzinárodnej, nedochádza k vnútornej spolupráci. Dodávateľské siete, ktoré sú obvykle MSP, veľmi utrpeli za posledné roky, veľmi málo sú organizovaní a trpia veľkým tlakom a majú aj ťažkosti pri technologickom transfere a pri transparentnosti e, dodávok a majú malý prístup k tým celoeurópskym nástrojom, takže z horizontálneho aj vertikálneho hľadiska je tu veľa obava problémov. Ďalšie ťažkosti, ktoré ste spomenuli, medzinárodná scéna, veľké rozvíjajúce sa ekonomiky, Čína, Japonsko, Kórea navýšenie e, hospodárskej súťaže a konkurencie schopnosti a tiež delokalizácia pri výrobe, keď naše firmy získavajú nové trhy, napríklad Alstom. Lokomotívy sa e, ale e, teraz už napríklad tejto firmy vyrábajú v novej indickej firme. A v prípade rýchlostných vlakov stočinania zadávateľia tendrov e, majú problémy s likviditou, je tu fragmentácia trhu a tiež európsky funkčný priestor nie je prepojený, je tu aj problém bezpečnosti, ktorý sa dodal a pokrok ďalších dopravných spôsobov, hlavne leteckého a cestného, leteckej a cestnej dopravy 46 podielu na svetovom trhu sme zatiaľ my a sme ešte zatiaľ svetovými lídrami, lídrami ale musíme nimi aj ostať. Sice robíme pokrok v normalizácii s technickým pilierom štvrtého železničného balíčka a potom výskum e, vývoj je tiež zaujímavý pre železnicu, ale problémy sú veľmi zložité e, Európske projekty nie len, že sú ťažko, sú takmer neprístupné pre MSP. Environmentálne výzvy, lepšia účinnosť a preto COP27 by sa mala zamerať aj týmto smerom naliehavé otázky, normalizovať náklady a, a zisky, využiť digitalizáciu pre zvýšenie účinnosti a optimalizáciu nákladov, otvoriť trhy, vylepšiť konkurencieschopnosť tejto dopravy. To je dôležitá vec pre štvrtý železničný balíček. Treba reštrukturalizovať horizontálne veľkí európsky lídry, ehm, možno by sme mohli ísť cestou akéhosi železničného Airbusu, a vertikálne treba spolupracovať so subdodávateľmi, ktorí sú konsolidovaní. Treba vylepšiť prístup znečisťovateľ platí pre všetky druhy dopravy. A záverom, pán predseda, otvoriť v Európe moderný vozový park a nadviažem na pani Grosted. Reciprocita v OECD to je téma, ktorou by sme sa mali seriózne zaoberať. Nemôžeme akceptovať to, že Japonci nám odoberajú trh. Kapel. Ďakujem pekne a teraz pani Kapel za ENF. Vážený predsedajúci, pán Citroen, pán Ferrier, chcem sa poďakovať za veľmi dôležitú tému, ktorú ste otvorili, pretože často eh, ide o podniky v duchu B tu B, teda podnik s podnikom nie sú vždy v tej hlavnej pozornosti, aj preto chcem poďakovať spravodajkyni za to, že sa pustila do tejto dôležitej témy. Dnes sme už počuli, že tento eh, priemysel je vlastne vlajkovým priemyslom v Európe a eh, má podiel na, vo svete 46% a 47 miliárd absolútneho predaja. To sú impozantné čísla a e, tento a aj program Shift to Rail ako spoločný e, program, ktorý bol schválený minulý rok, e, vlastne dostáva podporu 29 miliard z programu Horizon 2020. To je veľmi pozitívne. A to je len dôkazom toho, aký je dôležitý tento priemysel. E, počuli sme aj e, súvis s konferenciou COP21 a príspevok železničného priemyslu k ochrane životného prostredia a takisto e, s ohľadom na znižovanie emisí CO2 v Európe. Niekoľko víziev, ktoré sú dôležité práve dnes a aj preto je tento bod v našom programe. Je to jednak e, trvajúca kríza ocelového priemyslu v Európe. O tom sme hovorili na plenárnom zasadnutí v Štrásburgu. Hovorili sme o vysokých cenách, e, o konjunktúre v Európe, o trhu, ktorý je narušený e, do lacnou ponukou z Číny. To všetko prispieva k tejto kríze. Po druhé, hovorili ste už o obmedzenom trhu alebo obmedzenom prístupe e, európskych podnikov v Japonsku, v Číne a Južnej Koreji. A to je veľmi dôležité, aby sa e, spomenulo a vzalo do úvahy aj pri rokovaniach s Japonskom o dohode o voľnom obchode, e, aby sme tam dali podmienku náležitého prístupu na trh. A po tretie, viackrát sa hovorilo o konkurenčnej výhode, ktorý si, e, teraz, ktorú si zabezpečila Čína vytvorením e, podniku CRRC. E, je to vlastne podnik, ktorý zabral celé dve tretiny trhu v Európe s objemom 31 miliárd amerických dolárov a tento podnik spolupracuje s investormi z Číny a takisto má zabezpečenú e, dotáciu e, z verejných prostriedkov v Číne. E, takže to treba zobrať do úvahy, aj keď hovoríme o narušení konkurencieschopnosti konkure a hospodárskej súťaže, keď je v Európe platia jasné predpisy o dotáciách a štátnych subvenciách. A Eh, preto je dobre, že to spomenula aj spravodajkyňa vo svojej správe. Ďakujem. Pani. Ďakujem, pán predsedajúci, pani Griffin. Ja som chcela len privítať e, to, čo povedala spravodajkyňa s ohľadom na prepojenie krízy z ocelov, v ocelovom priemysle a e, problémom so železničnými dodávkami. Aj v Štrasburgu sme hovorili o e, možnom ekonomickom statuse pre Čínu a hovorili sme o celej téme štátnych dotácií, o dumpingu a o dopade na oceliarský priemysel aj v Spojenom kráľovstve. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme tu mali náležitú priemyselnú politiku a aby sme eh, hovorili medzi priemyslami, medzi jednotlivými oddeleniami, aby sme všetci sledovali rovnakú líniu a rovnaké aspekty. A osobitne v Spojenom kráľovstve sa urobilo veľa prostredníctvom štrukturálnych fondov, kde sme brali ohľad na to, ako náležite financovať klástre, malé stredné podniky a je dôležité, aby sa takéto skúsenosti medzi členskými štátmi zdieľali. Ďakujem, pani Griffin. Ešte niekto sa uh hlási do diskusie? Kolega? Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Maragal. Mám len jednu veľmi konkrétnu otázku pre oboch rečníkov, hlavne na pána Citroena. Vo svojej správe sa správne odvoláva na disponibilné finančné stroje pre celý priemysel, ale hlavne pre štyri sektory. Mňa by viacej zaujímalo, ako železničný priemysel spracúva a využíva Junckerov plán Je tam celá séria projektov, ktoré sa už predložili a v akej miere ich využíva každý zo štyroch sektorov, ktorý ste spomenuli. A na ďalšieho rečníka v oblasti výskumu vývoju a inova- vývoja a inovácií hlavne politik klástrov. Uvažuje sa o možnosti možnosti prepojenia projektov pod zaštitou Junckerovho plánu, aby sa kombinovane využívali nové technológie aj v železničnom priemysle. Je sektor v tomto zmysle proaktívny a je Junckerov plán pre nich e, dôveryhodný a priateľný? Thank you very much for your remarks. Ďakujem za vaše vystúpenia, kolegovia. A teraz by som rád dal slovo zástupcom Európskej komisie, pani Joanne Šikorskej. Neviem, či to správne vyslovujem, či naozaj máte polské meno. Ak by ste chceli zareagovať na niektoré otázky, alebo ak by ste chceli dodať niečo úžasne zaujímavé, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Neviem, či táto diskusia e, môže byť ešte zaujímavejšia, a či k tomu môžem prispieť. E, ale v prvom rade sa chcem poďakovať za to, že ste pozvali komisiu na túto veľmi zaujímavú a dôležitú diskusiu. My naozaj vítame túto iniciatívu, iniciatívu pani Werner, pripraviť uznesenie o európskom železničnom dodávateľskom priemysle a my určite budeme ďalej sledovať e, toto uznesenie. Mnohí rečníci už e, povedali, aká dôležitá je táto otázka, táto téma a naozaj je to chrbtová kosť e, priemyslu v Európe a chrbtovakosť priemyslu. Sme vďační za to, čo ste povedali, aj pokiaľ ide o výzvy, o posilnenie e, medzinárodnej spolupráce, prístupu k financiám, lepšiemu prístupu pre malé stredné podniky. My budeme určite ďalej pracovať na uh, riešení týchto výziev alebo problémov. Chcem spomenúť, že naša spolupráca so železničným priemyslom je dlhodobá. Našli sme už mnohé riešenia. Spomenuli ste minimálne dve, štvrtý železničný balík ktorý môže prispieť k zlepšeniu konkurencie schopnosti priemyslu. Tu sú viaceré aspekty inštitucionálne, e, právne, finančné. Takisto ste spomenuli iniciatívu Shift to Rail, to je veľmi dôležitá iniciatíva a e, my e, veríme, že sa podarí nájsť európske nadnárodné riešenia pre túto otázku. Prijali sme a prijímame, rozvíjame mnohé nástroje spolu s vami aj s priemyslom. Ponúkame podporu pani Weber pri príprave uznesenia, na ktorom už dlhší čas pracuje. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsedajúci. A teraz e, dávam slovo našim rečníkom pánovi Citroenovi a pánovi Perierovi, aby zareagovali na nejaké možno pochybnosti alebo otázky. Nech sa páči. Ďakujem pánom europoslancom. Mám pocit, že veľmi dobre pochopili, čo riskuje náš priemysel hoci železničný priemysel v Európe sa snaží odpovedať na tieto výzvy. Zaznamenala som si určite, určité body, hlavne vo výskume a vývoji Naďalej sa snažíme byť čo najdynamickejší v mnohých projektoch. Je to projekt PPP a my budeme e, v tom Shift Rail, budem, železničný priemysel bude financovať 50 a snažíme sa postupovať čím skôr rovnako ako MSP v rámci interklástra. Druhá téma. Pre nás je veľmi dôležité, aby vnútorný trh bol čo najlepšie spracovaný. Spomenul sa štvrtý balíček, aj verejné zákazky, ale čo je pre nás ešte dôležitejšie, v obchodných rokovaniach. Hovorí sa o level playing field, ale je dôležité, aby v týchto rokovaniach, či už s Japoncami, Číňanmi alebo s inými, aby bola zabezpečená rovnosť podmienok pre všetkých a aby sme, sa, aby sme zabranili tomu, aby sme sa nedostali do situácií, že sa nemôžeme dostať na japonský trh či podobne. Ďakujeme vám e, za vaše prijatia. Veľmi radi s vami budeme spolupracovať aj s pani Werner. Vaša správa je rozhodujúca pre náš sektor, len by som dodal ešte jednu vec španielskému poslancovi plán, Junckerov plán v železničnom sektore postupujeme pomaly, sú tam určité PPP projekty, či už rýchlostné vlaky, či iné, ale v súčasnosti veľmi ťažko hľadáme súkromné financovanie pre takéto projekty. Kladáme veľkú nádej v RNTMS. Obraciame sa na EIB, na európske agentúry ale zatiaľ sme ešte nevideli ten e, biely dým súhlasu, takže je to zložité pre železničnú dopravu. Ďakujem. Ďakujem za odpovede aj poznámky. A teraz dám slovo pánovi Zarierovi, aby sa vyjadril. Merci également à mon tour. A ja ďakujem za všetky položené otázky španielskému poslancovi. Položili ste viacero otázok pre napojenie na energie a tak ďalej. Nebudem tu robiť teraz veľké expoze, ale sú štyri, tri veľké oblasti. Energetická účinnosť, ochrana životného prostredia a je tam prepojenie teda s energiou v tejto časti, potom lepšie využitie infraštruktúr a tretia veľká oblasť digitálna revolúcia a jej dopad na železničnú dopravu. Všetky práce, ktoré rozvíjame jednak v rámci nášho klastra a medzi nami, tak ich robíme v rámci európskych politik spolu s DG Move a DG Výskum, ale aj v rámci výskumných národných politik. A dodal by som, čo som ešte nepovedal, každý z, našich, každý z nás v našom regióne spolupracujeme s miestnou, spolu, spolu, s miestnou samozprávou na aplikácii pravidiel a naše skúsenosti sú veľmi dobrým príspevkom pre regionálnu implementáciu e, európskej stratégie. Thank you for your... Ďakujem za vaše poznámky a odpovede. Teraz pani Madame Werner, mohli by ste zhrnúť túto diskusiu a mohli by ste povedať niečo aj do budúcnosti. Áno, ďakujem pán predsedajúci a srdečná vďaka aj pánovi Citroenovi a Vernierovi a veľká vďaka aj tým, ktorí sa zapojili do tejto diskusie. Myslím si, že bolo veľmi dobré, že sme sa dnes zaoberali touto témou a myslím si, že niektoré body a kľúčové slova sa tu už vykryštalizovali. A Takže vieme, o čo sa oprieť v tejto uznes, tomto uznesení, význam železničnej dopravy, železničného priemyslu, Eh, význam iniciatívy Shift to Rail, rovnaké podmienky, eh, FC eh, COP21 a možno ešte jedna téma, úloha agentúry ERA, o nej sa tu dnes nehovorilo, ale tam by mohlo byť tiež ťažisko. Možno by sme k tomu mohli povedať ešte viac ale samozrejme treba pripraviť takú komprimovanú správu. Ale v každom prípade som počúvala, mám dojem, že ideme rovnakým smerom Takže teraz sa e, stretnem e, s tieňovými spravodajcami, veľmi sa na to teším, e, so zostavovateľmi správ a potom určite aj s vašou pomocou som presvedčená, že budeme dobre spolupracovať. Chcem sa už teraz poďakovať. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Takže 22. 23. februára zváženie e, správy, 25. februára e, lehota na podávanie e, pozmenujúcich správ, to znamená o dva dní neskôr, a hlasovanie, ako ste už povedali, vo výbore ITRE 7 apríla. Takže toto je harmonogram, časový harmonogram. Ja sa chcem ešte raz poďakovať našim hosťom a hlavným rečníkom. Sme veľmi radi, že ste medzi nás prišli a zapojili sa do našej diskusie. Ďakujem. We continue our meeting. Pokračujeme hneď ďalej, pretože nemáme veľa času. A tu sa budeme venovať eh, štúdii o Um, uskladňovaní energií a ide o to, aký trhový dizajn, aké regulačné stimuly potrebujeme. A toto nám odprezentuje doktor Sergio Ugarte. A ide tu o štúdiu, ktorú vykonalo politické oddelenie na žiadosť e, výboru ITRE a táto štúdia, ako som už povedala, sa venuje návrhu toho, aké e, regulačné stimuly, aký trhový dizajn by mohol prispieť e, k skladovaniu energií a riešeniam. A tu ide o rozvoj technológií na skladovanie energií, e, ide o podporu znižovania nákladov, pretože skladovanie a tieto nové technológie môžu efektívne prispieť k cieľom energetickej únie. To je okrem iného bezpečnosť dodávok, zabezpečenie dodávok, energetická účinnosť, e, dekarbonizácia ekonomiky a takisto inovácie, konkurencieschopnosť. Takže, pán doktor Ugarte, poprosím vás o to, aby ste nám predstavili svoju štúdiu k tejto téme a zároveň mi dovolte privítať vás v Európskom parlamente. Nech sa páči, máte len 10 minút. Prosím vás, nie dlhšie, pretože nemáme toľko času. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Nebojte sa, dodržím tento časový, toto časové obmedzenie. Takže, ako ste počuli, ide o štúdiu, ktorá vznikla na požiadanie politického oddelenia a Európsky parlament, Európska komisia podporujú skladovanie energií ako jednej súčasti Európskej energetickej únie. My veľmi rýchlo teraz prejdeme cez ciele tohto projektu a budeme hovoriť o tom, aká je skutočná pridaná hodnota tohto systému, aká je aký je stav týchto technológií, či sú už zrelé, budeme hovoriť o príspevku k cieľom energetickej únie, pretože toto naozaj e, zapadá do diskusí o energetickej únii. Budeme hovoriť aj o slubnom vývoji, o regulačných a trhových obmedzeniach a budeme hovoriť aj o odporúčaniach na prekonanie týchto úskalí. A v zásade cieľom, ako tu už zaznelo, je hovoriť o tom, ako prispieť diskusiou o skladovaní energií do diskusí o európskej energetickej politike. E, tu ide aj e, o otázky súvisiace s podporou európskych ekonomík, podporou malých stredných podnikov, o zlepšenie zabezpečenia dodávok a k, ide aj o príspevok k celkovým cieľom Európskej energetickej únie. A otázka. Je tu 37 základných otázok, ktoré sa týkajú aká, toho, aká je hodnota skladovania energií, ako môže e, prispieť skladovanie energií k flexibilite európskeho elektrického systému, ako znížiť e, náklady a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ ide o hodnotu e, energetického skladovania, e, tak e, na začiatku môže byť rôzny zdroj energie, môže to byť plyn, môže to byť nejaké palivo, môže to byť obnoviteľný zdroj energie, potom je tu generácia a potom je tu prenos, distribúcia v rámci istej oblasti a nakoniec sa energia dostáva ku konečnému spotrebiteľovi. A teraz vieme, že aj konečný užívateľ, zákazník si môže generovať vlastnú energiu a môže ju skladovať. Máme dva typy skladovania. E, veľkoplošné skladovanie, veľkoobjemné skladovanie, to sú napríklad veľké zásobníky plynu alebo vody, stlačený vzduch e, pod zemou. Toto sú obrovské sklady, ktoré pomáhajú v tejto dodávateľskej reťazi mm, a e, majú väzbu na, priamo na generáciu a transmisiu. A potom tu máme menší rozsah skladovania a to je e, prepojenie skôr na transmisiu, distribúciu a konečného e, užívateľa. E, máme teda veľké zásobníky, predstavte si veľký zásobník plynu, to, to prispieva určite k zabezpečeniu energetickými dodávkami a na strane generácie to môže zlepšiť e, akceptáciu obnoviteľných zdrojov, prispieva to k znižovaniu emisí CO2. Prečo? Lebo môžete e, skladovať aj energiu, ktorá vzniká z obnoviteľných zdrojov, energiu, ktorú generujú solárne e, elektrárne alebo hydroelektrárne. Ak sieť nedokáže v tom čase, kedy je energia vyrobená, prijať také množstvo energie. To znamená, že ju môžete e, skladovať a použiť až neskôr. E, Poskytuje takisto možnosť skladovať energiu vtedy, keď je lacnejšia a predať ju vtedy, keď sú ceny vyššie. Na úrovni transmisie je dobré e, toto skladovanie prispieva k stabilizácii siete. A samozrejme, tu sme vždy závislí od e, slnka, od vetra, toto nedokážeme ovládať. To znamená, že e, je problém možno so stabilitou, ale skladovanie nám pomôže zastabilizovať sieť a potom, pokiaľ ide o distribúciu, môžeme bojovať s fluktuáciou a zvládať lepšie fluktuáciu, napríklad pokiaľ ide o zimné obdobie, letné obdobie. No a pre konečného užívateľa je to veľmi dobré, pretože to podporuje aj integráciu ním vyrobenej vlastnej energie. To znamená, môže mať napríklad nejaký prístroj, e, kde má skladovanú energiu a tu použije až keď ju naozaj potrebuje. A ďalšia otázka. Ehm, pozerám sa na hodinky, že už som spotreboval polovicu prideleného času, takže trošku preskočím. A ehm, naozaj to nie je také jednoduché. Ale napríklad e, politická diskusia, teda všetci hovorí o skladovaní energie, ale ako to vlastne prispieva e, k energetickej únii? tak predovšetkým e, bezpečnosť dodávok. E, keď si pozrieme napríklad skladovanie plynu, tak to pomáha tým regiónom, ktoré sú veľmi závislé od dodávok plynu. Napríklad pobaltské štáty, Bulharsko, Fínsko a tak ďalej. Keď budú mať dobré sklady plynu môžu potom lepšie bojovať voči nedostatkom plynu alebo k nejakým politickým problémom v dodávkach plynu. Pokiaľ ide e, napríklad o dimenziu energetickej únie, ktorá sa týka energetických trhov. Skladovanie elektriny e, je jedna z flexibilných možností na integráciu do trhov s obnoviteľnými energiami. Tu prebieha už e, zisťovanie kapacít e, trhov s elektrínou. Niekde sa dostávajú spoločnosti, dokonca dotácie, aby zabezpečili stabilitu e, siete, aby vyrábali energiu, ale mm, to sa dá robiť aj inými spôsobmi. Mm, tu musíme byť flexibilní. A skladovanie je jedna z možností. Je to teda flexibilná možnosť. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, e, tak e, tu je len okrajový dopad skladovania energií e, k tomuto cieľu. E, ak skladujete energiu, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov, je to veľmi dobré, pretože to prispieva k znižovaniu emisí skleníkových plynov. E, tu takisto teda skladovanie energii prispieva k lepšiemu využívaniu energií z obnoviteľných zdrojov. Teda táto energia sa vyrobí, ak nie je potrebná v danom okamihu, uskladní a použije sa, keď ju treba. A takisto e, je tu aj otázka cenovej e, fluktuácie. Tu môžeme e, vlastne bojovať proti fluktuácii cien energií, tým, že budeme energie skladovať náklady. Už viete, že pre konečného spotrebiteľa je tu vlastne e, parita siete e, medzi fotovoltaikou a inými sieťami a štúdia ukazuje, že budúci rok táto parita bude dosiahnutá aj pre skladovanú energiu, teda skladovaná energia plus energia z fotovoltaických systémov prispieje k lepšej parite. Toto, v tomto sú veľmi popredu Nemci. Takisto elektromobilita rastie. No a spomenul som ešte aj e, úskalia, napríklad regulačné úselia. Mám ešte nejaké dve minúty. A už mám posledné dva slajdy, takže aké sú tie regulačné úsalia, úskalia? Čo e, treba urobiť? E, v prvom rade máme e, nedostatky v výskume. Japonsko, Spojené štáty, Korea sú lídrami, žiaľ, Európa zaostáva napriek tomu, že máme pekné a dobré centra výskumu. Po druhé, prekážky trhu ku skladovaniu e, plynu. Ako vieme, v Európskej únii je dostatočná kapacita skladovania, ale pobaltské krajiny sú príliš závislé od externých dodávok a sú tu isté e, trhové prekážky. E, nie je tu jasná ziskovosť, sú tu isté nejasné, netransparentné problémy. A ďalší problém. Skladovanie a obnoviteľné e, energie. A viete dobre, že prevádzkovateľia sieti nemajú nejakú zodpovednosť za stabilitu sieti. No a ďalšia e, výzva alebo problém, to je flexibilita trhov, o tom som už hovoril. No a nakoniec je to vlastníctvo a kontrola, riadenie e, skladovania zo strany prevádzkovateľov sietí, ktorí do toho vlastne neinvestujú. To je e, vlastne úplný nonsens. No a nakoniec e, e ešte prehľad odporúčaní. Toto je e, posledný graf. Tu celkom hore e, vidíte celý reťazec dodávok, vidíte jednotlivé kroky, e, zdroj, generácia, transmisia, distribúcia a konečný užívateľ a e, zvislo máte výskum, inovácie, konkurencieschopnosť, trhová integrácia, bezpečnosť, solidarita, znižovanie skleníkových plynov a tak ďalej. A výskum pomáha všetkým ohnívkám dodavateľského reťazca, prispieva k ich ziskovosti, integrácia um, trhu, trhová integrácia takisto uh, pomáha prepojeniu jednotlivých prvkov a samozrejme je tu e, možnosť odstraňovať e, prekážky pri skladovaní e, plynu. Potom tu sú určité stimuly pre konkurencie schopné skladovanie a poskytuje sa tu aj rovnaký prístup k flexibilným trhom a umožňuje sa tu vlastníctvo a naozaj stimulovanie skladovania. Takže toľko z mojej strany, rád odpoviem na otázky. Ďakujem. A teraz mi, pán Ugarte, dovolte povedať, že ak by ste mali ešte nejaké ďalšie uh, grafy, uh, ktoré by ste mohli použiť pri odpovediach na otázky, nech sa páči, urobte tak. Uvidíme, ako to dopadne po diskusii. Thank you so much. Pán Nik, ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi pekne vám ďakujem za prezentáciu. neviem presne, kde sa nachádzame v tejto chvíli, pretože pre nás tá najzasadnejšia otázka je, že existujú uskladňovacie e, možnosti v Európe? A to, tá otázka znie áno alebo nie, existujú alebo nie. Pokiaľ hej, tak e, do akej miery pozeral som sa na ten váš graf, boli tam jednotlivé kapacity a nebolo mi jasné, či hovoríme o budúcich plánoch, o nejakých predstavách, snoch, alebo je to situácia, ktorú musíme riešiť teraz, pretože musíte pochopiť náš problém. Na jednej strane musíme dosiahnuť ciele 2020-2030 v oblasti e, dekorbanizácie e, pri výrobe energie. No ako to môžeme dosiahnuť, pokiaľ nemáme možnosti? Pretože možnosť A, alebo respektíve tá, ktorú máme teraz pred sebou na stole, je využívanie týchto E, možností prečerpávacích staníc, kde sa teda e, voda e, vypumpuje, hare a potom to slúži na výrobu energie, inak dojde k blackoutom. No ale v tejto chvíli nemáme žiadnu inú možnosť. No to je tá hlavná otázka. Existuje možnosť uskladňovania, aby sme zabezpečili stabilitu národných sietí a vyhli sa blackoutom. Nesmieme zabudnať na to, že tým cieľom je 24 elektriny pre členský štát musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov a veľmi veľa krajín už teraz spĺňa túto požiadavku 24 ktorá je záväzným cieľom. Je to však seriózny problém pre tie krajiny, ktoré sa cítia neisté, za zavrenými dverami e, sa hovorí, že percento, ktoré by bolo vyššie ako 30% pre obnoviteľné zdroje energie je nebezpečné a náročne by sa to kontrolovalo. A to e, kvôli hodnotám či cenám energie kedy dochádza k nedostatku, pretože je nedostatok vetra či slnečného žiarenia. Čiže otázka na vás, existuje v tejto chvíli dostupná technológia alebo nie? A pokiaľ áno, tak pre ak, na, v akej kapacite môžeme sa na takúto energiu spoliehať? Tie záväzné ciele pre obnoviteľné zdroje energie by neboli teda e, škodlivé? To je moja otázka. Ďakujem pekne. Pani Grostet eh, za EPP. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pozorne som si vypočula prednášku. Samozrejme, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok, tak skladovanie plynu je naozaj dôležité. Je to zásadné a myslím si, že na tom sa môžeme bez problémov zhodnúť. Avšak, pokiaľ ide o elektrínu, tak si neustále kladiem jednu otázku. A hovoril o tom aj predrečník. Keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré sa samozrejme musia vyvíjať, čo urobíme? Už v tejto chvíli e, riešime otázku e, uskladňovania vo veľkých množstvách, pokiaľ ide o elektrinu obnoviteľné zdroje energie sú nepravidelné, premenlivé, takže ako to urobíme? Máme dostatok investícií v oblasti ARED. Otázka znie, či budeme v dohľadnej dobe schopní účinným, zaujímavým spôsobom uskladňovať energiu čo by na jednej strane zvýšilo mieru bezpečnosti a na druhej strane by umožnilo taktiež vývoj obnoviteľných zdroj, zdrojov energie. A taktiež by to zabezpečilo prístupnejšie náklady, pokiaľ by sa dali teda, e, pokiaľ by sa energia z obnoviteľných zdrojov dala uskladňovať vo veľkých množstvách. Thank you. Ďakujem pekne. Za zelených pán Erikson. Ďakujem za slovo. Myslím si, že diskusia na tému uskladňovania je mimoriadne zaujímavá. A najdôležitejšia téma je, ako môžeme čo najefektívnejšie využívať lacnú veternú energiu pokiaľ ich máme veľa. No a jedna možnosť by bola práve uskladňovanie a preto by som sa rád opýtal, či máte k dispozícii nejaké výpočty, pokiaľ ide o ceny za batérie, či ako to vyzerá, či bude možné uskladňovať elektrínu e, z, z veternej energie vo väčších množstvách. Myslíte si, že v tejto oblasti môže dosť nejakým zmenám v budúcnosti? No a iný spôsob, ako uskladňovať lacnú energiu z veterných zdrojov, je, pokiaľ sa táto pretransformuje na vyhrie, do vyhrievania, čiže využívať toto na miesto plynu. A potom uskladňovať tú energiu v rámci vykurovacích systémov. Tam sa to bude následne efektívne využívať. Zamerali ste sa na takúto možnosť. Ďakujem. Thank you very much, Ďakujem pekne, pán kolega. Pani Kapel za ENF. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pánu Gerte. V tejto prezentácii ste ukázali, že skladovanie energií je a bude veľmi dôležitá téma aj v rámci dosiahnutia energetickej únie. Ide tu o zabezpečenie dodávok, a vybudovanie vnútorného trhu, energetickej účinnosti, odstraňovania uhlíka, aj z na e, rozvoj a výskum a na posilnenie konkurencie schopnosti. Tiež ste poukázali na to, že skladovanie takisto je flexibilnou možnosťou a e, tu je vlastne tá e, úloha rozširovať kapacity skladovania a znížiť efektívnosť. A takisto to môže prispieť k vyššiemu podielu obnoviteľných energií a, a takisto je potrebné mať dobré investície, aby sme budovali ďalšie skladovanie a takisto ste spomenuli skladovanie elektrické energie a príspevok k elektromobilite. A podiel výskumu a vývoja treba zvýšiť. Tu vedie Japonsko a USA a Európa musí zvýšiť investície do výskumu a vývoja v oblasti skladovania energií. A moja otázka je, máte nejaké odhady, aké oby, o akých objemoch tu hovoríme, pokiaľ ide o kapacitu a či stačia dostatočné e, programy e, výskumu, vývoja, alebo musíme e, ďalej posilniť investície napríklad s ohľadom na horizont 2020 a či musíme sa naďalej intenzívnejšie, oveľa intenzívnejšie zaoberať inteligentnými sieťami. Ďakujem pekne. Hlasí sa ešte nejaký poslanec zo slovo? Zdá sa, že nie. Pán Oliver Koch, ktorý je zástupcom generálneho rejiteľstva pre energetiku a veľko obchodný predaj e, elektriny a plynu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Príjemné popoludnie. Útvar pre veľkoobchodný predaj pred e, dvoma, troma rokmi napísal, navrhol energetický balíček, čiže navrhol základné pravidlá v oblasti obchodovania s energiou v rámci vnútorného trhu. No a nás veľmi zaujíma uskladňovanie, pretože toto je kľúčové aj pre e, trh s plynom, aj s energiou. My sme ne, prednedávno vydali oznámenie, hovoríme o novom market dizajne pre elektrínu. A hovorili sme tam aj o tom, o čom sa práve tu na tejto pôde diskutovalo. Je to dramatická zmena v oblasti energetické systémy, systému z elektrických systémov, z obrovských e, elektrární, ktoré v princípe vytvárajú rovnaký systém energie celý čas e, E, smerom k systému, ktorý čo skoro bude predstavovať 30, 40 alebo dokonca viacerých pre, percent energiu, ktorá e, si vyžaduje e, zásoby pre obdobia, kedy neveje vietor, kedy nesvieti slnko. Čiže otázka uskladňovania je naozaj zásadným faktorom nového e, dizajnu trhu, čiže my naozaj vítame štúdiu, výstupy a naozaj rozumné vysvetlenia, ktoré sa tam nachádzajú. Pokiaľ ide o elektrínu, je uskladňovanie naozaj zásadnou časťou dizajnu, čiže otázka, ako riešiť dočasný nedostatok, je naozaj jadrom toho, čo navrhneme v revidovanom balíčku pre market design. Budeme sa zaoberať eh, krátkodobejším obchodom, aby systém bol flexibilnejší, Chceme vytvoriť taký typ trhu, ktorý funguje aj cezhranične a pokúsime sa urýchliť naozaj veľmi krátkodobé e, obraty na trhu na tak povedať poslednú chvíľu, pretože je naozaj zásadné e, v takomto prípade, takýchto druhov energie, keď naozaj nevieme zabezpečiť, či zajtra bude fúkať vetro alebo nie, aby sme toto vyriešili. Na, zároveň sa pozeráme na pravidlá, ktoré v tejto chvíli existujú v oblasti uskladňovania treťom balíčku boli nejaké pravidlá a samozrejme mm, vítame aj výstupy, správy a veľmi podrobne sa zamierame na to, aby sme sa vyhli zavedeniu takého pravidla, ktoré by bránilo uskladňovaniu. Pokiaľ ide o uskladňovanie, tak vyzývame, aby aj spotrebitelia sa takto zúčastňovali spotrebitelia, či už sú tu domácnosti alebo veľké podniky. E, hovoríme tu o tzv. O e, reakcii dopytu, aby teda prípadne pres odsunuli, presunuli svoju spotrebu len o, len, len o, e, presunutie len o pár hodín môže ušetriť veľmi veľa energie. Napríklad tí z nás, ktorí kúria elektrinou alebo aj len boilerom, keby proste jednoducho využívali tú energiu v inom okamihu, ako to napríklad robí nejaká ne, nedaleká továren, tak to môže veľmi, veľmi pomôcť. Je dôležité, aby sme o tomto neustále diskutovali aj s parlamentom, aby sme dospeli k tomu, ako zlepšiť e, otázku uskladňovania energie. Samozrejme, zás máme k dispozícii aj rozpočet na e, vývoj uskladňovania. Dúfame, že budeme mať dosadne nejakému technickému prelomu, zlomu. No a je dôležité, aby sme na to boli pripravení aj v otázkach e, právnych predpisov e, spotreby. To, toľko k elektrine. Pokiaľ ide o plyn, tam je situácia trošku iná. Zmodernizovali sme trh, na tzv. obchodovanie v úzloch. Máme tu nejaké 30-ročné zmluvy, ale vidíme, že teraz e, sa k obchodu, obchod sa rieši viac v týchto úzloch, čo je dobré, pretože to prispieva k likvidite. Avšak na druhej strane sú tu aj negatíva. Um, obchodný model pre oblasti uskladňovania sa mení. My musíme mať na aj nebezpečenstvo ktoré predstavuje nedostatok dodávky. Musíme sa pozrieť na to, ako teda vyriešiť otázku skladovania plynu, ale v prípade, aj to platí aj pre energiu, ako sa o to uskladňovanie e, deliť. Toto je asi najhlavnejšia otázka, ktorú sa teraz komisia e, zaoberá z európskeho hľadiska. Najmenej rozvinutý zdroj uskladňovania je cezhraničné uskladňovanie. Aj v prípade elektriny, kde sme videli, že zdieľané uskladňovanie a zdieľanie e, tých nárazových e, momentov cez hranice je veľmi náročné. To by sa však dalo e, zefektívniť, aby sme sa vyhli tomu, aby každý región, každá krajina, každé mesto si muselo budovať vlastné, vlastné Zariadenie na skladovanie energie, pretože sa jednoducho o to nie sme v tejto chvíli schopní deliť. V prípade plynu máme obrovské uskladňovania plynu a možno, že je oveľa efektívnejšie, aby spotrebitelia sa delili o toto uskladňovanie. A je to lepšie riešenie, ako keby sme všetky krajiny nutili, aby si vybudovali vlastné e, zariadenia na uskladňovanie. Pokiaľ ide o nové, nové novú revíziu e, nariadenia o energetickej bezpečnosti a stratégie pre uskladňovanie, ktoré čo skoro predstavíme, tak e, to bude práve tieto proky obsahovať. Ďakujem pekne. Mám jednu dodatočnú otázku. Veľa sme tu počuli aj o inteligentnom využívaní energií. E, pri plyne to ide, to skladovanie, ale kolegyňa položila otázku, na ktorú nepadla odpoveď. Kedy môžeme rátať s tým, že pri elektríne bude možné efektívne a ekonomicky skladovať e, elektrickú energiu? A k tomu tu nezaznela ešte odpoveď. Thank you very much. Grostet. Ďakujem, pani Grostet. Ja mám rovnakú otázku, keď hovorí Európska komisia, že musíme byť veľmi e, občiansky prístup znižovať e, spotrebu v tých špičkách a tak ďalej, ale keď, e, ako by sme to mohli urobiť v prípade priemyslu, podľa mňa je to len bož, e, božné želanie, ale akým spôsobom, kým nebudeme mať tú možnosť veľkokapacitného skladovania elektrickej energie, tak to je moje riešenie, ale zatiaľ som nedostala odpoveď na moju otázku. Martel. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí pán Martin. Produkcia e, CO2 a tak ďalej, e, ktorú spôsobuje tento priemysel, na to nesmieme zabúdať, ale neodpovedáme tu zatiaľ stále otázku skladovania elektrickej energie, ale e, určité členské štáty sú povinné otvoriť ich vnútorné trhy. Niektoré krajiny, možno aj tá moja, budú mať problémy sa Eh, zbaviť eh, určitých vodných elektrární. A môžem vás ubezpečiť, že v niektorých regiónoch, v Pireniach a tak ďalej, tieto firmy eh, podporujú alebo živia veľkú časť aktivity v tomto regióne. A ja sa obávam, že ak zajtra dojde k nákupu týchto firiem súkromnými firmami, tak môže sa stať, že prídu na to, že nie sú dostatočne rentabilní, keďže to budú súkromné firmy a prestanú fungovať a potom Európa už nebude prispievať. Takže chceme podporovať e, priemyselníkov, alebo ako ja nechápem teda ten prístup komisie a rozhodne to nejde to verejného záujmu tento návrh round of questions. Ďakujem, ja si uvedomujem, že toto je druhé kolo otázok. Ale tri kola to už je trochu priveľa. Prepačte, ale nemáme toľko času. No vy ste boli v prvom kole, takže nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Mikro. Uh, e, OK. I switch it on. I switch it on. I only wanted to ask. Ah, only wanted to ask what is the... Ja som sa chcel opýtať, aké niektoré súkromné firmy majú v tomto špeciálny záujem. Will be maybe answered by European... Ďakujem, toto by možno zodpovedala Európska komisia. Ale aby sme ukončili prvé a druhé kolo otázok, tak odpovie e, rečník a komisia, ale ak dovolíte, by som to chcel ukončiť, pretože tu máme dve oblasti, skladovanie plynu a skladovanie elektriny. To sú rôzne veci. Pokiaľ ide o uskladňovanie plynu, možno budeme čeliť nejakým regulačným programom v oblasti vlastníctva a tak ďalej. A je veľmi dôležité toto veľmi jasne vyriešiť, alebo teda pomenovať. Avšak to sa dosť líši od problémov, ktoré kolegovia spomínali, pokiaľ ide o elektrinu a samozrejme, je tu možnosť sieť vyvážiť. To sa dá napríklad e, pri využívaní plynových e, elektrární. Ale viacero otázok tu zaznelo, ktoré zneli v tom duchu, že možno by sme mali využiť viac peniazy z horizontu 2020 pri špecifických výzvach na návrhy Takže ak dovolíte, možno by ste mohli odpovedať na tieto dve oblasti oddelenie. E, ako riešiť otázky týkajúce sa plynu, ako riešiť otázky týkajúce sa elektriny a potom tiež e, oblasť výskumu pre uskladňovanie plynu a elektriny. Takže ďakujem pekne kolegom, ďakujem komisii, ďakujem e, rečníkovi. A máte slovo. Ďakujem pekne za všetky otázky. Je to dosť ťažká, náročná otázka, kedy budú konečne k dispozícii zariadenia na uskladňovanie elektriny. Tá odpoveď samozrejme e, závisí od toho, aké budú systémy. Kolega z Nemecka spomenul v Nemecku 1,5 výrobcov e, e, elektrickej energie a to číslo ešte rastie. A keď sa pozrite v správe na stranu 51, tam je priesvitka, ktorá hovorí o parite siete, ktorá naznačuje, že malí výrobcovia solárnej energie už teraz majú tu dispozícii riešenia na aj sú to batérie, ktoré si môžete dať do pivnice a nie je potrebné na to e, vyčlenovať veľké stimuly a môžete vyvážiť do, dodávky energie. Čiže toto je také dobré riešenie, pokiaľ ide o skladovanie elektriny. Samozrejme, druhá vec je e, zima, keď treba vykurovať, tam treba um, väčšiu mieru energie. Nemáme nejakú super batériu, avšak, to je pravda, avšak chceli by sme hovori, chceli by sme sa zastať o to, aby sa naozaj peniaze z výskumu a vývoja investovali A bolo by dobré, aby sa nám podarilo dospieť k nejakému zlomu vo výskume napríklad v oblasti technológií batérií či uskladňovania. No a iste e, súkromné podniky ako Tesla či mnoho ďalších, ktoré sa spomínajú aj v správe, sa naozaj veľmi zaujímajú o výskum a vývoj v tejto oblasti, čiže áno, je tu jasná podpora, pokiaľ ide o výzvu v oblasti financovania tohto sektora. To je určite jeden z inteligentnejších spôsobov, ako minúť peniaze, pretože pridaná hodnota bude obrovská. Druhá otázka, pokiaľ som to správne pochopil, ako môžeme zabezpečiť bezpečnosť dodávok, keď e, to budeme riešiť so súkromnými firmami, ktoré majú komerčné záujmy a či nevidíme riziko e, pri takejto politike, ktorá je orientovaná na trh pretože by mohlo dojsť k, ne, k nebola by zabezpečená bezpečnosť dodávok napríklad v nejakých odlahlých e, oblastiach. Ale my toto berieme naozaj veľmi vážne a nikdy nepripustíme také právne predpisy, ktoré by energetickým firmám umožnili e, zrušiť výrobu v niektorých oblastiach. A myslím, že sa nám darilo toto riešiť už aj v minulosti. No a Myslím si, že je dôležité zdôrazniť a čo sme sa poučili aj z plynovej krízy a môžeme čeliť podobným problémom v oblasti dodavok energie, elektriny. A teda tá hlavné ponaučenie je, že problémy s bezpečnosťou dodávok nespôsobila privatizácia, avšak nedostatočná diverzifikácia, nedostatočná integrácia trhu so susedmi a to spôsobilo a môže ďalej spôsobovať problémy s bezpečnosťou dodávky. Čiže z našho hľadiska je integrovaný trh stále ešte kľúčovou otázkou v oblasti bezpečnosti dodávok a to, či tie podniky sú v súkromných či e, štátnych rukách, to nie, nie je základná otázka v oblasti bezpečnosti dodávok. Samozrejme, právne predpisy môžu prispieť k tomu, že existuje bezpečnosť dodávok a bude zabezpečená aj v najodľahlejších oblastiach. Very much. And last word and summary of... Takže nech sa páči, hlavný rečník, zhrňte nám dnešnú diskusiu. Ale s mikrofónom, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Vaše otázky len dokazujú, že tu ide o zložitý problém na jednej strane a rovnako pre plyn aj elektrínu sa vrátim ešte jeden krok dozadu. Všeobecne pre skladovanie máme problém nákladov riešenia a na druhej strane máme organizáciu trhu. Náklady riešenia to je problém, ktorý sa vyrieši sám vzhľadom na dynamiku, eh, stále sa budú zlepšovať technológie, rôzne technológie, eh, ktoré budú si konkurovať cenami a stále to pôjde dole, dole, dole a v istej chvíli to bude konkurencieschopné. A prvé riešenie už budúci rok. Jedna z otázok. Kedy? Ja som si poznamenal všetky otázky. Pre konečných užívateľov už budúci rok. Kombinácia panelu, solárneho panelu, fotovoltaického panelu v Nemecku s e, nejakým prístrojom na skladovanie bude konkurencieschopné toto riešenie bude konkurencieschopné už budúci rok voči bežnej elektrine zo siete. A nemusíme sa pozerať ani na Nemecko, e, tam nie je tak veľa slnka, ale v Katalánsku máme e, slnko. A teraz sa pozrime na e, Spojené štáty americké, ako rýchlo pokročili. A teraz organizácia trhu, toto je zložitejší problém, pretože ak chcete e, reorganizovať trh, niektorí získajú, niektorí e, strátia. Treba to robiť opatrne, obozretne, tam je veľa diskusí. A teraz, pán predsedajúci ma požiadal, aby som odpovedal samostatne pre plyn a elektrínu. Áno, úroveň riešení je rozdielna a sú to dve samostatné témy. Plyn sa používa aj na elektri, výrobu elektrickej energie, ale napríklad aj na e, vykurovanie a tak ďalej. Plyn nie je problém, pokiaľ ide o skladovanie. Máme dostatočné kapacity skladovania, Európska únia má dostatočné skladovacie kapacity. Ale neznamená to, že vo všetkých regiónoch a konkrétne v pobaltských štátoch, v Bulharsku, to nie je také jednoduché. Tieto regióny sú viac ohrozené nedostatkom dodávok plynu a toto si nevyžaduje nejaké investície. Toto si vyžaduje lepšiu organizáciu trhu. To riešenie už bolo vysvetlené zo strany komisie DG Energia. Tu ide o vzdielanie. To znamená e, využívať spoločné zásoby a skladovanie. Povedzme, využiť e, skladovanie v susednom štáte. Takže tuto môžu byť aj e, výhodnejšie riešenia. Niekto na tom zarobí a bude to dobre pre všetkých. A treba si vždy zapamätať, že skladovanie nevyrieši nedostatok plynu. Skladovanie ho len presunie z jednej strany na druhú a e, môže pomôcť v čase, keď zlyhajú dodávky, ale samotné skladovanie nevyrobí ďalší plyn. Takže aby bol plyn, a teda aby bol trh účinnejší, efektívnejší, treba viac zdieľať v rámci únii a potom samozrejme treba diverzifikovať ak nemáte skladovanie, potom musíte alebo znížiť svoju spotrebu plynu, bez ohľadu na to, odkiaľ tento plyn prichádza. A po druhé, diverzifikujte dodávateľov. Toľko k plynu. A teraz k elektrine. Elektrina je iný problém, pretože technológie, a riešenia sú na veľmi rozdielnej úrovni. Veľmi rozdielnej úrovni vývoja. Niektoré sú plne konkurencieschopné, napríklad prečerpávajúce vodné elektrárne. Jednoduché riešenie potrebujete len kopec. Máte prebytočnú elektrínu, no tak jednoducho tam vytlačíte vodu. Môžem poprosiť znova o svoju prezentáciu, lebo mám niečo v prezentácii. Chcem niečo ukázať e, v prezentácii. Toto je totiž jedno z riešení, ktoré už existuje. A ďalšie, a to je iný rozmer, a to je skladovanie elektriny u konečného e, zákazníka. Áno, samozrejme, toto sú veľmi malé objemy, ale je ich veľa. E, takto sa to deje už v Spojených štátoch amerických. Spýtajte sa Tesly, koľko tam je e, už batérií. Ale to samozrejme neznamená, že toto je to hlavné riešenie. Ja to ani ne propagujem ako riešenie, ale to je niečo, čo sa deje rovnako ako to, čo sa deje s našimi batériami v mobilných telefónoch. Tiež máme ľahšie a dlhšie trvajúce batérie. Takže toto len ukazuje, že um, toto riešenie tu bude a že tu budeme mať uh, takéto riešenie už nebudeme potrebovať jedno veľké riešenie, ako napríklad jednu jadrovú elektrárnu. Budeme mať veľa drobných riešení. A tu aj e, zákazníci, používateľia sú oveľa flexibilnejší, takže tu nebudeme mať jedno riešenie, budeme tu mať celú kombináciu riešení. A to bude najmä v oblasti elektriny. Áno, takže možno elektromobilita. E, tento graf ukazuje kapacitu skladovania pri prečerpávajúcich um, elektrárniach. Toto je údaj z roku 2014. Toto je to, čo sme mali v Európe. A teraz tu je ešte niečo, čo ani nevidíme, lebo toho bolo veľmi málo v roku 2014. A to je elektrina, e, ktorú dokážu uskladniť parkujúce elektromobily. Tie sú napojené na sieť, bez ohľadu na to, či ich používame. Teda túto ten stĺpec ani nevidíme, lebo je mm, to taký malý objem, ale už je to tam. A teraz sa pozrite na ten tmavomodrý stĺpec. Do roku 2030 z 13 so 14-percentným zavedením elektromobilov sa nám výrazne zvýši skladovanie elektriny. A teraz to porovnajte s tým, čo sme mali predtým, to je s tým bledomodrým stĺpcom. Ten bledomodrý stĺpec narastie len o niekoľko percent, ale teraz keď sa pozriete, toto je e, zmena, ktorú spôsobia, spôsobia elektromobily uvedené na trh a vlastne tieto e, vozidla nepoužívate každú chvíľu, každú jednu minútu. Tie sú zaparkované a teraz je na organizácii trhu, aby využilo, aby využil toto skladovanie energie. Ale o tom hovorím len s ohľadom na tú otázku, kedy to bude možné, kedy k tomu dôjde. Toto je úloha pre politické rozhodnutia. Je to otázka toho, či sa bude trh reorganizovať alebo nie, ako, do akej úrovne, viac, menej. Toto je sekundárna otázka a nie je na, mňa, na mne, aby som eh, na ňu odpovedal. Ja len hovorím svoj názor. A... Takže Toľko stručne k skladovaniu. Skladovanie je jedno z mnohých riešení a aj skladovanie samo o sebe má veľa možností a veľa riešení a je nemožné všetky analyzovať v priebehu niekoľkých minút. E, ďalšia otázka. Skladovanie, pokiaľ ide o kúrenie. Máme už nejaké riešenia, ktoré vidíme v Japonsku, v Číne, v Južnej Koreji, USA, kde sa e, skladuje energia. A tu ani nejde o nejakú high-tech technológiu. E, ide o niečo, čo vlastne súvisí s programami 2020. Je to aj otázka ďalších investícií, to tiež nedokážem teraz len tak povedať, koľko toho bude, možno dvojnásobok, ale ide o to, aby sa investovalo do riešení skladovania, aby sme boli konkurencie schopní vo svete. A teraz sa pozrite napríklad na riešenia e, mobilných telefónov a kupujeme nové, výkonnejšie batérie, ktoré dlhšie vydržia a kupujeme ich e, niekde inde z Číny Koreji. Otázka je, budeme kupovať riešenia sami od seba, alebo ich budeme kupovať od iných. To je tiež súčasť otázky alebo odpovede. Takže, pán predsedajúci, ďakujem. Mohol by som hovoriť dlhšie. Pán predsedajúci sa pýta, ako dlhšie? Minútu ešte máte, ale viac nie. alebo dve minúty. Takže, ja, pokiaľ ide o tie technické otázky, otázky, ktoré sa týkajú nákladov, aby ste si prečítali túto správu, a je to správa, ktorá je určená nie odborníkom, skôr tým, ktorí prijímajú e, politické rozhodnutia. Nie je písaná zložito a nájdete tu mnohé odpovede. A potom možno, ak e, budem môcť ešte niečo povedať z parlamentu, keď bude e, hovoriť o organizácii trhu, tak veľmi rád, pretože to je diskusia, ktorá bude musieť prísť. Ešte jedna otázka. 20 sekúnd. Takže, teraz som ešte zmetenejší, než som bol predtým. Komisár Kanete povedal pred niekoľkými mesiacami, keď tu bol, že nie je možné eh, vybudovať eh, eh, alebo investovať veľmi do elektromobilov, lebo nemáme sieť. A teraz vy hovoríte, že treba do toho investovať. Pán komisár Kanete hovoril, že maximum 10 aut na cestu. A vy teraz hovoríte, že stratégiou je uh, pustiť na trh veľa elektromobilov, vybudovať uh, tým pádom veľkú kapacitu na skladovanie elektriny. Ale pán Kanete povedal, elektromobily tu zatiaľ nie sú, ani nebudú, lebo nemáme kapacity. A vy hovoríte, uh, že stratégiou je spoliehať sa na elektromobily. A ešte naviac. Jedna poznámka. E, podľa mňa nie je seriózne, keď komisia príde so stratégiou, žiaľ, zástupca komisie už odišiel, a povedať, že vo firme požiadate všetkých, aby prišli o 8 a potom im poviete, že vzhľadom na ceny energií, budete čakať a začneme s výrobou až neskôr. A navyše, tuto sa ešte vraj máme spoliehať na súkromných spotrebiteľov, ktorým povieme, že nebudete, nebudú používať energiu, čo ja viem, od 9. do 11. Pán kolega, po takejto dlhej otázke už nemôžete dostať odpoveď, pretože ste vyčerpali čas, nemáme dostatok času. Toto bola veľmi dlhá diskusia. Chcem sa vám poďakovať za všetky vaše odpovede. A kolegovia, vám ďakujem za vynikajúcu diskusiu. Niektorí z vás vystúpili aj dvakrát a dúfam, že ste teraz spokojní. Ďakujem vám, pán doktor, že ste prišli medzi nás. Ďakujem aj za vašu štúdiu na túto veľmi zaujímavú tému. Ďakujem, pán predsedajúci, hovorí doktor Ugarte. Dúfam, že to prispelo k vašej diskusii. Predsedajúci? Dobre. Ďalším bodom našej diskusii je správa agentúry ACER a ďalšie aktivity, ktoré nám predstavia dvaja zástupcovia agentúry ACER, pán predseda rady regulátorov a riaditeľ. Obidvaja ste tu, to je vynikajúce a nakoniec nie prvýkrát sa e, stretávame, z času na čas sa stretávame, to je pre nás veľmi dôležité. A vy nám teraz predstavíte výročnú monitorovaciu správu. Ďakujem, my ju vítame. Pán predseda E, kým vám dám slovo, chcem pripomenúť všetkým členom výboru, že tretí energetický balík požiadal agentúru ACER o spoluprácu pri monitorovaní vnútorného trhu s plynom a elektrinou a táto posledná správa bola zverejnená práve dnes 30. novembra. A my by sme vás teraz e, chceli požiadať o prezentáciu tejto správy a máte na výber. Či začne predseda Rady regulátorov, alebo začne riaditeľ. Takže nechám to na vás, kto sa ujme slova. Rada regulátorov a jej predseda je Lord Mog. Vás nemusím predstavovať, pretože sme sa stretli veľakrát počas zasadnutia výboru ITRE. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Budem stručný. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že mám možnosť uviesť tú túto prezentáciu táto správa o monitorovaní bola spustená dnes na obed. Chcem sa poďakovať tomuto výboru za to, že nám naozaj veľmi pomáhalo, pokiaľ ide o zdroje. A už som to častokrát opakoval. Parlament mnohokrát naozaj bol veľmi nápomocný a myslím si, že do roku 2016 tomu tak bude ešte e, častejšie a viac. Takže účelom tejto prezentácie je ukázať vám pri základné závery z údajov, ktoré sme zozbierali v roku 2014, Samozrejme, potrebovali sme nejaký časový priestor na to, aby nám ich Národné agentúry tieto údaje poskytli. Čiže máme tu 397 strán, ktoré kolegovia môžu skúmať, študovať dnes a zajtra. Nám by sme pripravili akési zhrnutie a niekoľko presvietiek, ktoré teraz eh, vidíte na obrazovkách, pokiaľ by ste vy alebo kolegovia mali o nich záujem. Dôvod, prečo je tá správa tak detailná, je, že umožňuje naozaj hĺbkovú analýzu a výstupy, otázky, ktoré budeme riešiť budúci rok. No a samozrejme celé sa to e, točí okolo spotrebiteľov. Takže prejdem teraz e, k samotnej správe. Je tu mnoho prvkov, ktoré sme e, identifikovali. Nebudem zachádzať do detailov. Prvá dá z povinností verejných služieb tie boli naozaj v širokej miere implementované v celej EÚ. prerušenie konekcie tie nie sú prepojenia pardon, nie sú monitorované vo všetkých krajinách, avšak predsa len dosť sa monitorujú a čo je pre nás veľmi užitočné. Ďalej by som sa chcel venovať zraniteľných eh, spotrebiteľom, pretože to je naozaj veľmi dôležitý aspekt. Pokiaľ ide o e, informácie spotrebiteľov, tak jednotlivé právne predpisy sa naozaj rôznymi formami uplatňujú No a niekedy to nie je celkom podľa najdalnejší, nie sú to najdalnejšie riešenia. Inteligentné merače, tie postupne e, existuje v Európe. Potom je tu otázka sťažnosti a kvalita služieb DSO. Takže tí zraniteľní spotrebitelia. Existuje viacero definícií toho, čo je to spotrebiteľ a tie definície sa v jednotlivých krajinách líšia. My tu máme niečo, čo sme nazvali implicitná definícia e, podľa správnych predpisov týkajúcich sa sociálnej e, e, bezpečnosti, či konkrétne energie, politiky. A potom je tu explicitná definícia, kde jasne e, sa uvádzajú kritéria zraniteľnosti v niektorých právnych e, rámcoch v viacerých členských štátoch, Bulhorsku, Fínsku a tak ďalej. Potom chcem hovoriť o inteligentných meračoch. Tých to žlté je menej ako 10 domácností, ktoré majú k dispozícii inteligentné merače, zatiaľ čo v niektorých iných krajinách je, je tých e, inteligentných meračov oveľa viac, ale myslím si, že je do toho ešte veľa, čo treba urobiť. Ale ako vidíte, e, polovica členských štátov už má akýmsi spôsobom zapracované inteligentné merače právnych predpisov ďalej. Sťažnosti spotrebiteľov, tu by som vás poprosila, aby ste sa pozreli na tej zelenú časť e, grafu, tá sa týka e, otázok ceny, zmluvy či vyučtovania to je naozaj veľký, dôležitý aspekt. Takže aké sú naše odporúčania, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa? Že musíme definovať v niektorých jurisdikciách, čo je posledný zdroj e, poskytovateľa. O tom som nehovoril, ale to je záver, ku ktorom sme sa dopracovali. Po druhé, musíme sa ubezpečiť, že existuje minimálny počet technických e, Eh, záležitosti, ktoré sa týkajú inteligentných meračov, aby sme sa zabezpečili, zabezpečili profit alebo teda benefity pre spotrebiteľa. A tretia vec, ktorú treba monitorovať, že máme zatiaľ nedostatočné niektoré údaje z vojecerých oblastiach, pokiaľ ide o neplatenie faktúr či počet stiažností zo strany spotrebiteľov a kľúčové distribučné služby. Ďakujem pekne za vaše naozaj veľmi jasné pripomienky na úvod našej uh, diskusie pán riaditeľ e, Potočník je e, druhým rečníkom. Áno, ďakujem za slovo. Som veľmi rád, že Európsky parlament neustále podporuje agentúru. Tento rok sme sa dopracovali k pozitívnemu výstupu, možno nie až tak, ako sme dúfali, avšak je to zmena voči predchádzajúcim rokom. O čom budem hovoriť Hm, o veľkoobchodnom a maloobchodnom trhu. No a prv ako predstavím výsledky, samozrejme tá správa je veľmi dlhá a my tu predstavujeme len niektoré hlavné časti. Rád by som vám povedal niečo, čo je pre vás zjavné, že to, čo tu robíme a čo sme za posledných 20 rokov robili, je, že sa pokúšame propagovať liberalizovaný konkurencieschopnejší trh v Európe, čo by malo byť výhodné pre spotrebiteľa. Až keď spotrebiteľ má nejaké benefity k dispozícii, tak ktorý môžem povedať, že sme odvedli svoju prácu. Takže pozrime sa na to, ako riešime tieto benefity. Na začiatok by som chcel sa zamerať na uh, e, veľký obchod. Na tomto grafe vidíte dva trendy vo veľkoobchodnom trhu. Na jednej strane dopyt klesá, čo sme zaznamenali v roku 2014. No a druhý trend je nárast obnoviteľných zdrojov energie, aby sme sa dopracovali k cieľom udržateľnosti, ktoré nastavila EÚ. Výsledok je zaujímavý, je to totiž to znižovanie veľkoobchodných cien. V práve vidíte, že keď sa pozeráme na ceny, veľkoobchodné ceny e, v úzloch, tak za posledných 5 alebo 6 rokov tieto ceny klesli o zhruba 50 až 80 čiže to je naozaj obrovský pokles cien. Ďalší aspekt. Pokúšame sa integrovať trhy, no a na jednej strane tu máme návrhy právnych predpisov, ktoré sa pokúšajú vylepšiť kapacity a prepojenia, avšak na druhej strane sa musíme upečiť, že využívame dostupné kapacity na ich do, do plnej miery. No a zároveň aj najefektívnejším spôsobom. Tu mám dve priesvitky. Na jednej sa zameráme na to, koľko kapacít je k dispozícii pre cezhraničný trh, pardon, cezhraničný obchod. A je tu tiež Zobrali sme do vahy iba eh, interkonektivitu, čiže pozrieme sa na prepojenie medzi Rakúskom a Českom, Nemeckom a Francúzskom, Švajčiarskom a Nemeckom a Nemeckom a Polskom. A netvrdíme, že by tieto kapacity mali byť k dispozícii eh, na obchodovanie na úrovni eh, celkovej kapacity, ale ako vidíte, eh, tá, to množstvo, ktoré je predajné, je veľmi malé pomerne k celkovému množstvu. Myslíme si, že väčšia časť kapacity by mohla byť dostupná na cezhraničný obchod. Keď sa pozrieme medzi Nemecko a Polsko na ten obchod medzi Nemeckom a Polskom, tak vidíme, že tá modrá e, kolónka tam takmer úplne chýba v roku 2014. Druhý bod. Ako tieto kapacity využívame? No a ja si myslím, že tu máme e, pozitívny trend. E, tým, že sa podniky rozširujú po Európe, tak efektivita e, naozaj taktiež narastla. A v roku 2014 86% prípadoch sa v Európe využívali kapacity správnym spôsobom a v porovnaní s uplynulými rokmi, častokrát som ho hovoril o tom, že to, ten vývoj išiel nesprávnym smerom, ale teraz si myslím, že to je, ten nesprávny prístup zanikol a myslím si, že to je naozaj dobrý pozitívny aspekt. No a tretí aspekt, e, ktorý sa týka e, veľkoobchodu s elektrinou, sa týka mechanizmov kapacít. To vás určite neprekvapí, že máme naozaj široký rozptýl. Niektoré krajiny e, sa zameriavajú na mechanizmy kapacít, už ich majú zavedené, niektoré ešte e, nie, no a my sa zaoberáme tým, že nekoordinovaný dizajn môže narušiť vnútorný trh. Takže čo odporúčame, pokiaľ ide o veľkoobchodné ceny na trhu s energiami? A v správe je toho veľa viac. Poprvé, Pokúsime sa maximalizovať prepojené kapacity, ktoré sú e, dispozícii z obchodného hľadiska, čo znamená koordinovanejším spôsobom prepočítavať kapacity, ktoré sú dostupné na jednotlivých trhoch. Je to tiež za, zavedenie výpočtov kapacít na základe tokov a potom tiež odporúčame cezhraničné výmeny, aby sa tieto obchody cez hranice riešili e, ferovejším spôsobom, čo v tejto chvíli ešte e, nie je realita. Taktiež ide o lepší výpočet kapacít na regionálnej úrovni. Taktiež by sme chceli e, implementovať coupling na trhu na tých zostávajúcich hraniciach. V prvom rade pokúšame sa odstrániť akékoľvek hranice, akékoľvek prekážky veľkoobchodného predaja, pokúšame sa e, koordinovať národné prístupy, vrátanie paneurópskeho prístupu. No a samozrejme takým spôsobom, aby to nepoškodilo obchod dovanie v oblasti energetiky. No a teraz o trh s plynom. Tu sme zaznamenali pozitívny trh, pokiaľ ide o úzly. Tie zohrávajú naozaj dôležitú úlohu v určovaní cien. Ceny za uplynulé roky klesli, konkrétne teda v roku 2014. Taktiež tu vidíme, ako vyzerajú ceny, pokiaľ ide o porovnanie jednotlivých úzlov a dlhodobého bilaterálneho obchodu, čo je taktiež dobrý e, znak toho, že trh je teraz integrovanejší a likvidnejší. Keď sa pozrieme na ceny a mm, náklady e, na zdroje, tak tu vidíme rozdiel v jednotlivých regiónoch. Holandsko je asi naj likvidnejší trh na európskom trhu a potom, ako vidíte, tá, tá žltá, tam nie je veľký rozdiel, eh, la, um, svetlomodrá, tam je rozdiel asi o 1 až 3 eur a tá tmavomodrá je viac ako 3 eur rozdiel v porovnaní s tým priemerom, ktorý sme si určili. Preto si myslím, že je potrebné aby sme zlepšovali likviditu uzlových, pardon, plynových uzlov. Taktiež si myslíme, že je dobré zvyšovať kapacity reverzného toku v niektorých oblastiach Európy, najmä na veľmi citlivých hraniciach, čo samozrejme pomáha integrácii trhu ako fyzicky, tak aj eh, za, za, Slovenii, pokiaľ nie je k dispozícii táto, tento reverzný tok. Da, čo musíme urobiť v tejto oblasti, aké sú naše odporúčania, čiže taktiež odstrániť eh, bariéry pri týchto ú, ú, úzloch, podporovať rozvoj úzlov tak, aby sa e, umožnil presun pokiaľ ide o dodávky plynu z bilaterálnych dlhodobých e, zmluv na krátkodobejšie transakcie založené práve na týchto úloh. Taktiež musíme e, podporovať investície, tak aby sme naozaj dospeli k integrovanému trhu, naozaj k európskemu sezaničnému trhu. No a pozrieme sa na to, aký to bude mať dopad na spotrebiteľov. To je dôležitý aspekt. Takže máme tu pozitívny prvok, máme ich viac. Prvý z nich – aspoň pokiaľ ide o priemyselných spotrebiteľov, tak ceny e, idú opačným smerom ako minulé roky, čiže vidíme, že tie ceny už nerastú, naopak začínajú klesať. Naopak, pokiaľ ide o domácnosti, tam to ešte neplatí. Nakladieme si otázku, prečo je tu takýto rozdiel. Pozreli sme sa na to, ako energetický prvok e, maloobchodných cien e, funguje v súčinnosti s veľkoobchodnými cenami a vidíme tu rôzne správanie, pokiaľ ide o niektoré jednotlivé krajiny. Tu sme si vybrali jednotlivé jurisdikcie, máme tu príklad Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie a vidíme, že pokiaľ ide o priemyselných spotrebiteľov, e, e, tam sú tie krivky dosť podobné, pokiaľ ide o veľkoobchodné ceny a energetický prvok maloobchodných cien, avšak to v niektorých krajinách neplatí, tie krivky sú iné, pokiaľ ide o domácich spotrebiteľov. Prečo to tak je? V prvom rade stále je to ešte obmedzený rozsah konkurencie, schopnosti na jednotlivých trhoch a taktiež konkurencia je obmedzená na pomerne malú časť spotrebiteľov energie, to je tá modrá časť, tá sama modrá. Ako vidíte, elektrika to klesá, to je zhruba 40% v roku 2014, pretože tá väčšia časť energetického balíčka je vytvorená z, z nákladov, ktoré sa nedajú meniť. No, je tu však aj pozitívum, to je voľba. Vidíme, že spotrebitelia v Európe môžu profitovať, ak už nie z nízkych cien, tak minimálne aspoň z väčšieho výberu. Vidíme tu, že dospi, dos, pardon, zákazníci majú oveľa väčšiu ponuku, z ktorej si môžu vyberať a taktiež je tu istý znamenie zrelosti trhov. Máme tu národné trhy v Európe, ktoré sú kategorizované podľa buď času liberalizácie trhu, e, menej ako 5 rokov, viac ako 5 rokov a vidíte tu naozaj nárast možností, ponuky a toto platí aj v prípade plynu. No už takmer som na konci e, svojej prezentácie. Tuto prísvitku predstavujem každý rok a mám ju naozaj veľmi rád. Je to porovnanie, alebo teraz snaha zistiť, či existuje nejaké prepojenie medzi možnými, možnými úsporami pre spotrebiteľa a e, mm, sumami, ktoré sú účtované každý rok vidíme nejakú, nejaký súvis, myslím si, že v tejto chvíli výzvou je pochopiť spotrebiteľské správanie, pretože spotrebiteľi sú nevždy e, priťahovaní len najnižšími cenami, niekedy sú to aj iné prvky, no a my musíme e, odlíšiť, čo je prekážkou switchingu a čo je slobodný výber spotrebiteľa, ktorý si môže e, vybrať z viacerých ponúk a nie len na základe ceny. No a na záver, poprvýkrát v tomto roku sme zaviedli e, index relatívnej úrovne konkurencie schopnosti na väčších trhoch a pokúsili sme sa zhodnotiť relatívne pozície na jednotlivých trhoch. Je tu plný popis a naozaj podrobný v správe. Toto sú krajiny, ktoré fungujú, tak povediať, lepšie než ostatné v oblasti elektriny a plynu. Sú to severské krajiny, Holandsko a Veľká Británia a potom, pokiaľ ide o plyn, ešte aj Česká republika, Slovinsko a Španielsko. No a potom sú tam ďalšie krajiny vymenované, ktoré ešte majú pred sebou kus cesty. No a na záver naše odporúčania aby sme posunuli ďalej tento priemysel je, je teda pokúsiť pardon, posunúť ďalej e, reformy priemyslu, potom podporovať e, vstup na trh tým, že sa odstránia ostávajúce právne a administratívne bariéry, najmä tam, kde nastavujú náklady a tak ďalej, nastavujú e, sumy. Potom je tu tiež uľahčenie aktívnej účasti domácnosti, taktiež je tu odstránenie komplexných postupov zmeny pre prechodu. Takže hovorili ste 14 minút a 8. a 10. a 13. minúte ste povedali, že to je vaša záverečná pripomienka, čiže pre mňa bolo ťažké vás zasadiť, pretože stále som si myslel, že už sa blížite ku koncu. Každopádne bolo to veľmi zaujímavé a vám ďakujem za výborné prejavy, ako vždy. A teraz by som e, sa chcel obrátiť na našich kolegov v prípade, že sa chcú ujať slova pani Kalas, pani Kapel je na zozname, kto ešte má záujem o slovo, aj ja osobne, takže najprv pani Kalas, Kapel a potom ja. Som rád, že ste sa prihlásili, pretože potrebujeme rodovú rovnováhu. Ďakujem, veľmi ma zaujalo to, o čom ste hovorili pokiaľ ide o odporúčania ďalšieho rozvoja konkurencieschopnosti na maloobchodnom trhu. No a moja otázka sa týka informácií, ktoré spotrebitelia budú mať k dispozícii o ponukách, ktoré sú na trhu. Čo si myslíte o úzloch údajov, ktoré DSO majú zapovinnosť zozbieravať tieto všetky údaje a sprístupňovať ich v digitálnej forme, pretože my sme to v Estonsku urobili a je to veľmi dobré, pretože to naozaj e, umožňuje spotrebiteľom rozhodnúť sa, či chcú e, zmeniť poskytovateľa a taktiež si môžu zistiť, koľko by platili, e, pokiaľ by prijali nejakú inú ponuku. Takže ako sa vy dívate na tieto dáta uzly? Ďakujem, pani Kapel. Ďakujem, pán predsedajúci. Eh, Lotmok, pán Potočník, ďakujem za prezentáciu vašej správy za rok 2014 a za monitorovanie trhu. Je dobré, že v centre vášho záujmu stoja ako spotrebitelia a eh, Samozrejme je dôležité starať sa aj o tých zraniteľných e, spotrebiteľov a treba im venovať osobitnú pozornosť. Aj vo vašej správe je to samostatný dôležitý bod. E, myslím si, že tu by ste mohli e, viac rozpracovať tie otázky možnosti voľby. Vy ste to spomenuli, ale ešte jeden ďalší aspekt, ktorý tu podľa mňa chýba a to je otázka daní a taríf v jednotlivých členských štátov u nás doma v Rakúsku e, pri e, daní, vlastne tá daň predstavuje až 50 ceny energie. To je veľmi vysoký podiel a je to aj e, veľký problém pre spotrebiteľov. Mňa osobne Okrem tejto správy eh, a správy za rok 2013 zaujímalo to, že 23. Eh, septembra tohto roku eh, sa spomenul no, aj to prepojenie medzi rakúským a nemeckým trhom. A táto zóna cien energií v medzi Rakúskom a Nemeckom, ale znamená, že je tu vlastne o 300 miliónov e, vyššia cena a to nás veľmi prekvapilo, takže e, tuto ide vlastne aj o oblasť regionálnej spolupráce, o výmenu e, kapacít, zdieľanie kapacít, to ste tiež spomenuli. A mm, pokiaľ ide o efektívnosť a vyššie prav, ceny, to opäť dopadá na spotrebiteľov a e, tuto naozaj potrebujeme mechanizmy flexibility, e, keď hovoríme a o zmene a keď chceme zastaviť e, klimatické zmeny. A otázka, aký je váš názor na toto prepojenie z 23. septembra. Budete to takisto hodnotiť a myslíte si, že tento príklad e, spoločnej rakúsko-nemeckej e, energetickej cenovej zóny by mohol byť e, príkladom osvedčených postupov v Európe? Ďakujem, pán Martel. Ďakujem jedna otázka, aby som lepšie pochopil pána Potočníka. Možno som to nezachytil správne, ale zdá sa, že ste povedali, že, sa treba vo veľko trhov vzdialiť od tých e, na určitú dobu. Chcel by som si e, len potvrdiť, či ste to naozaj povedali takto. Ja by som to podpísala, ale nemôžeme len sledovať cenovú politiku, teda e, politiku najnižších nákladov Nezablúdajme, že potrebujeme priemyselné investície a všetci títo investori hovoria, že potrebujú viditeľnosť, čitateľnosť do budúcnosti, ale zatiaľ to teraz nie je dostatočne zabezpečené. Dobre som pochopil, alebo je to, je to naozaj tá myšlienka, ktorú vy zastávate. Ďakujem. Dovolte mi ešte niečo dodať maybe something... Uh, ešte niečo všeobecnejšie, čo som sa chcel spýtať, pretože toto bolo veľmi dôležité stanovisko, ktoré zaznelo hneď na začiatku. Najdôležitejším sú spotrebitelia, tí sú v centre našej činnosti, to je úžasné, pretože ide o, o spotrebiteľov, ide o aj o ekonomiku, ale aj o jednotlivých spotrebiteľov, jednotlivcov. Lenže bez energetického sektora nemôžeme organizovať náš trh a nemôžeme ani osloviť e, spotrebiteľa. Potrebujeme energetický sektor, teda potrebujeme energetické spoločnosti. Samozrejme, chceli by sme e, osloviť spotrebiteľov, aby využívali naše energetické spoločnosti, ale v obidvoch prípadoch, aj v plyne, aj v elektrine, je situácia rozdielna. Keď porovnáme Spojené štáty americké a Európu a náš plynový sektor, tak naše ceny sú oveľa vyššie, dva až trikrát vyššie než ceny v USA, a či ide o veľkoobchodné alebo maloobchodné e, ceny. A možno by sme mohli e, dodávať LNG e, z USA do Európy, ale ak otvoríme náš trh pre USA, to zabije európske spoločnosti. Teda ako postupovať? Myslím si, že e, plinárenské spoločnosti sú v lepšej situácii než tie americké, ale Ehm, bohužiaľ ehm, v USA sú tie ceny nižšie, ale nie sú tam peniaze na investície. To viem, lebo som tam bol pred dvomi rokmi. Situácia v elektríne je odlišná. Maloobchodný trh má podobné ceny, viac menej podobné. Tak je to v, vo veľkoobchodnom rozmere, tam sú ceny viac menej podobné, ale pokiaľ ide o maloobchodné ceny, tam sú obrovské rozdiely. Nepriame náklady sú veľmi vysoké a to ide priamo do národných rozpočtov, tieto nepriame náklady. Nemali by sme očakávať z štátneho rozpočtu nejakú serióznu investíciu do sektora energii, pretože chceme posilniť tento sektor. A o tom hovoril aj kolega Martel. Ako pomôcť investíciám do sektoru energii, keď sú tu takéto vysoké nepriame náklady, takže to by malo byť financované zo štátneho rozpočtu. Ako vidíte možnosť podpory energetického sektoru, tak aby sme sa postarali o spotrebiteľov ale na to potrebujeme mať silné energetické spoločnosti. Um, Ďakujem všetkým za veľmi zaujímavé otázky. Tá posledná bola skôr taká politická. A dovolte mi vyjadriť sa k týmto otázkam. Niekde tu samozrejme zaznela aj téma štátnej pomoci, ale ja začnem skôr tými technickými otázkami. Ako môžeme pomôcť spotrebiteľom, aby si vyberali vo svojom najlepšom záujme, ako im poskytnúť informácie? Myslím si, že sú tu dva typy informácií, ktoré im môžu pomôcť. V prvom rade informácia o ich vlastnom správaní a spotrebe a tu môžu pomôcť nejaké údaje, a spotrebiteľské informácie môžu byť dostupné spotrebiteľom a iným, ak majú o ne záujem. A druhá dôležitá informácia je informácia o tom, čo je na trhu, z čoho sa dá vyberať. A tu sú isté nástroje, porovnávacie, porovnávanie cien, e, tu hrajú úlohu rôzne súkromné spoločnosti, spotrebiteľské asociácie, a tak ďalej. A dôležité je, aby tieto nástroje poskytovali nielen správne informácie, vo väčšine prípadov sú to správne informácie, ale aby to boli aj informácie, ktoré sa dajú porovnávať. Ja som spomenul, že je potrebné, aby mali e, spotrebitelia možnosť výberu. Napríklad je tu e, veľká možnosť vybrať si medzi tradičným plynom alebo obnoviteľnými energiami. Ako si môže spotrebiteľ vybrať? Vyber, vyberie si ľahko, keď má náležité nástroje. Takže tu je veľa aspektov, pokiaľ ide o poskytovanie informácií spotrebiteľom. Teraz, čo som povedal o tých e, plynových e, e, centrách. Je tu trend Eh, mať dlhodobé kontrakty a isté ehm, cenové prístavy alebo centra. Toto je dôležité. Jednou z víziev, ktorým čelí totiž energetický sektor, je flexibilita. Potrebujeme flexibilitu v elektrine aj v plyne, aby sme riešili aj otázku podielu obnoviteľných energií. A samozrejme, tu uh, jedno s druhým znamená, že sa treba presunúť od dlhodobých kontraktov e, k stanoveniu e, cien nejakým centrálnym spôsobom. A teraz samozrejme mm, toto by nemalo byť veľmi problematické. A teraz, pokiaľ ide o to, čo máme na mysli pod pojmom integrovaný vnútorný trh a či sa tu majú vytvárať rôzne e, cenové e, zóny, že tu sa ide proti myšlienke jednotného trhu. Musím tak povediať nesúhlasiť s niektorými reakciami na naše stanovisko a s tým, že sme obviňovaní z toho, že, sa, že tu ideme proti jednotnému trhu. Tak v prvom rade existuje viacero jurisdikcií, treba podporovať a my podporujeme dobre fungujúce trhy, ktoré fungujú s rôznymi cenovými zónami. A podporujeme aj veľko obchod, aj malo obchod. Tradične to bolo Norsko, Taliansko, nedávno Švédsko. A tu ide o to, ako sa trh organizuje, ako sa zabezpečí to, aby celý obchod v rámci jednej zóny alebo medzi zónami je e, férový. Ak tu nie je dostatočná infraštruktúra, potom určite sa dá narušiť trh a vytvára sa ne, nespravodlivá výhoda a diskriminačný prístup. Takže rozdeľovanie cenových zón, ak tá infraštruktúra nie je dostatočne robustná na podporu dvoch zón, ktoré sa majú chápať ako jedna, zrejme neposlúži účil účelu jednotného trhu. A to sme e, videli aj v prípade toho stanoviska, kde sme povedali v časti Nemecko, z časti Rakúsko a z časti aj na iných hraniciach nie je dostatočná kapacita na podporu takejto cenovej zóny. To je asi všetko z mojej strany. Keďže toto je vaša vlastná otázka, pán predsedajúci, zareagujem na to a to sa E, dotýka aj toho, čo tu zaznelo na tému e, tarif a e, daní. Sice čistý náklad na energiu predstavuje menej než polovicu celkovej ceny a ďalší je prvky pre elektrínu sú a napríklad aj dodávky pre OZE. A e, tu samozrejme hrá úlohu aj sadzba DPH, a e, cena sieti. Takže to všetko ovplyvňuje e, cenu. Máte tu DPH, máte tu OZE. To samozrejme, ak je to e, viac než 50 z hľadiska hospodárskej súťaže, je to otázne. A preto dopad je, že hospodárska súťaž sa posunie do veľmi malej úzkej oblasti pokiaľ hovoríme o spravodlivej hospodárskej súťaži, samozrejme. Ale je to skôr na parlamente, nie na mne, aby sme povedali, že takéto politické diskusie treba viesť aj o tom, či je správne dotovať e, obnoviteľné zdroje energii OZE. A po druhé, tu sa dostávam k druhej časti otázky predsedajúceho, je to aj otázka, či úroveň zdaňovania v jednotlivých krajinách je správna. Priemerne tu ide o 15 a potom otázka DPH, to je tá nespochybniteľná časť, či toto treba znížiť. Ale to je na rozhodnutí e, národných vlád a potom aj komisie, a to súvisí aj s otázkou štátnej pomoci. A otázka, môžu byť energetické spoločnosti dotované v oblasti investícií? ministri financí dostávajú e, balík peňazí. Otázka je, či to môžu vložiť do energetických spoločností za účelom investícií. Samozrejme, komisia veľmi sleduje pravidla štátnej pomoci. A po druhé musím povedať, nemyslím si, že je to potrebné. Potrebné je to, čo máme v niektorých krajinách a to je veľmi silný regulačný režim, ktorý vyvoláva dôveru investorov. A ja to hovorím celé roky, možno nie vždy výslovne, ale teraz to takto poviem. Je tu isté, istý zmysel <clears throat> investovať, pokiaľ ide o tieto spoločnosti. Ale čo je potrebné, je, aby investori mali dôveru systém, aby sa nemenil, aby e, sa nemenilo prostredie. Toto je to, čo potrebujú investory, aby investovali. A e, samozrejme, e, komisia, parlament, e, rada sa zhodli, že nie vždy tu ide o e, e, správne stimuly. Ale to, čo ste vypovedali, pán predsedajúci, je, Eh, správne. A síce, že eh, plyn eh, čelí konkurencii veľmi lacného plynu z USA, kde majú a investujú a využívajú bridlicový plyn. A tu sú samozrejme náklady oveľa vyššie, ale Samozrejme, tak či tak, pri dovoze bridlicového plynu by tá cena vzrástla vzhľadom na cenu dopravy do Európy. Ale Američania samozrejme využívajú a majú veľké výhody z využívania bridlicového plynu, ktorý zásobuje e, americký trh a bude ho zásobovať ešte dlho. Ale naša situácia, naša situácia je veľmi odlišná. Uh, pri exporte bridlicového plynu do e, Európy však ten záujem nie je taký e, veľký na strane Európy, čiže tu môžu mať USA problémy. Takže, e, ako som povedal, samozrejme aj tento parlament a iní a národné vlády musia rozhodnúť. Aj pokiaľ ide o dotácie, dotácie sú vždy riziko, to sme videli Eh, a vidíte, aký som brit, stále hovorím na jednej strane, ale na druhej strane a tak ďalej. No a ešte a eh, ďalšia vec. Bridlicový plyn to je americký fenomén. Uvidíme, či to bude aj v Európe, možno eh, vo vašej krajine, pán predsedajúci v Polsku. Ale či bridlicový plyn robí nejakú veľkú zmenu a dieru do sveta v Európe, o tom mám veľké pochybnosti. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sa stretneme aj na budúce a že budeme môcť pokračovať v našej diskusii o spotrebiteľoch, ktorí sú v centre našej pozornosti a o tom, ako pomôcť energetickým spoločnostiam v Európskej únii, aby boli dostatočne silné, aby sme mali dobrú organizáciu trhov a aby tieto spoločnosti dodávali energiu našim spotrebiteľom. Ďakujem. Kolegovia, dovolte mi ešte dodať, že sme veľmi nápomocní pre ASER, pretože po našich intervenciách po hlasovaní e, v pléne bolo vytvorených v agentúre ASER 15 nových pracovných miest. To je vynikajúci výsledok a my vieme, že to bolo absolútne nevyhnutné, ak má byť agentúra ACER efektívna. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem za, vašu, za vašu činnosť a kolegovia, aj vám ďakujem, zajtra sa stretneme o 10. Usual. Great. As always. Thank you. Thank you. All the best.